byť schválené táto zápisnica, či súhlasíte s obsahom zápisnice z výboru, sú nejaké pripomienky, ak nie sú, tak e, zápisnica je prijatá. Ďalší bod e, programu, bod číslo 3, oznamenia predsedajúcej. Tu tu sme boli pri, ako výbor pri, vyzvaní, aby sme pripravili správu z vlastnej iniciatívy, aby sme pripomienkovali správu vlastnej iniciatívy výboru DB k kríze eboli a koordinácii zdravotníckých systémov aj v rozvojových krajinách. Spravodajkyňou je pani Remedif, e, Žiaľ, dnes sa nemôže zúčastniť našej schôdze, ale musíme schváliť e, časový harmonogram aj termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov malo byť čo byť 6. februára o 12. Takže teraz môžem prejsť ďalšiemu bodu programu, to je bod číslo 4 oznámenia predsedajúcich v súvislosti s, koordinát- s odporúčaniami koordinátorov zo schôdze 15. januára 2015. A tu môžem povedať, že na tejto schôdzi sme prešli cez viaceré správy, o ktorých si myslíme, že náš výbor by mal vykonať e, viaceré pozvoňujúce návrhy, ktoré súvisia s gender mainstreaming. A takisto sme sa dohodli aj s viacerými politickými skupinami, a, takže nezostali nám nejaké veľké problémy. A takýmto spôsobom potom môžeme prejsť keďže nie sú pripomienky k bodu číslo 5 a to je um, výmena názorov, ktoré budeme mať e, na tému zbezačenia ženských pohlavných orgánov. To, je to téma, ktorej sme sa venovali už viacerokrát v, e, v tomto výbore a je to niečo, o čom sa diskutuje aj sa diskutovalo aj na plenárke, keď hovoríme o rôznych formách um, násilia, tak um, často hovoríme aj o základných problémoch, ktoré musíme riešiť e, aj tu v európskych e, inštitúciách. A Avšak mezačenie ženských pohľavných orgánov nedochádza len e, mimo hraníc Európskej únie, ale aj v rámci Európskej únie u určitej časti populácie. Takže je to téma, ktorej musíme venovať pozornosť Eh, je tu dnes pani Elize Patipa, ktorá dnes prišla medzi nás a je koordinátorka FGM European Network, Európskej siete pre ukončenie mrzačenia ženských vohamných orgánov a tiež je tu pani Andrea Ponkeman eh, z eh, Úradu pre Európu UNHCR ktorá je tam vedúcou administrátorkou. Takže bez ďalších odkladov myslím si, že je najdôležitejšie, aby sme si vypočuli naše dve našich dvoch hostí a ja ďakujem za to, že prišli sem medzi nás. A chcel by som odovzdal tie slovo prvej z rečníčok. Pani peti máte slovom. Krásne. Um, ja. Ďakujem pekne. Takže dovolte, aby som najprv poďakovala poslancom tejto snemovne za zorganizovanie dnešného vypočutia a takisto aj za to, že ste pozvali FGM European Network. Ja by som začala niekoľkými slovami o samotnej sieti, ktorú zastupujem. NFGM, NFGM je novou mimovládnou organizáciou, ktorá vznikla z kampanii, ktorú 6 rokov viedla Amnesty International a v partnerstve s e, Amnesty International s ďalšími 15 NGO, ktoré pracujú v oblasti FGM a ženských práv v Európe. A keď sa Amnesty International rozhodlo, že túto kampaň v decembri 2014 ukončí, tak národní partnery tejto kampane uznali, že ešte stále je tu veľa práce, ktorú e, vykonať, aby sa zabezpečil holistický prístup k e, ukončeniu FGM v Európe. A preto viaceré organizácie v Európe sa rozhodli, že budú pokračovať tejto práci ďalej a vytvorili túto sieť. A tu máte aj mapu, že kde sa tieto NGO nachádzajú, ktoré sú členmi NFGM. A pre, vaše inform- pre vašu informáciu táto sieť pripravila svoj strategický plán pre ďalšie tri roky. A my Máme tu so sebou aj brožúrky, ktoré sú tu k dispozícii a tento strategický plán predstavuje aj víziu našej siete, ako budeme pracovať na bližších troch rokoch a prosím, e, vezmite si brožúrku. A dúfame, že tento Európsky parlament, ktorý podporuje našu činnosť e, neustálým poukazovaním na túto tému v viacerých fórach a organizovaním diskusí, je takou, ako je napríklad tá dnešná. A ako možno viete, už máme len niekoľko týž- za niekoľko týždňov budeme mať Medzinárodný deň e, nulovej tolerancie voči FGN, čo je 6. februára a Európska komisia bude robiť prvé vyhodnotenie akčného plánu, ktorý je prvý k e, tejto téme. Takže táto rozpráva je vynikajúcou možnosťou pre Európsky parlament eh, by mohol vyhodnotiť situáciu z hľadiska boja proti FGM v Európe, ale tiež aj zvážiť, čo je ďalej potrebné, aby sa táto prax úplne ukončila v Európe aj inde. A prvnež prejdem k ďalším detailom z hľadiska toho, čo je ešte potrebné vykonať v praxi. Chcela by som vás chcela informovať, aká je situácia Európe. A potom by som chcela dať, uvieť niekoľko slov k existujúcej mobilizácii a e, záväzkom bojovať s týmto javom a aké sú výzvy a pokúsim sa naznačiť nejaké potenciálne opatrenia, ktoré by mohli sa prijať. E, takže najprv mi dovolte, aby som vám pripomenula určité čísla podľa VHO a UNICEFu sú odhady, že asi 100 až 140 miliónov žien žijú s dôsledkami FGM. A v Európe sa predpokladá, že dokonca pol milióna žien e, žije s dôsledkami FGM a to je, e, je populácia veľkosti Malty. Čiže pol milióna žien trpí dôsledkami a ďalších eh, odhadovaných 80 tisíc eh, žien ročne je ohrozených, eh, že budú predmetom FGM. Takže toto sú naše čísla, či naše odhady, ale sú dosť šokujúce na to, aby sme začali schrániť ženu. Takže o čo ide v Európe? Výskum a konkrétne výskum z roku 2013 preukázal, že v Európe je stále veľa víziev, ktoré treba riešiť, aby sa rozvinuli adekvátne politiky. nedostatok údajov a tiež bránili boju a je potrebné prijať preventívne opatrenia, treba získať odborníkov, treba prijať e, spoločný prístup k implementácii aj tiež e, v rámci ochrany. Je tu tiež nedostatok e, systematického prístupu zo strany služieb a tiež je tu potreba, aby boli kultúrne citlivé vládne služby. Tiež je treba riešiť eh, odstránenie prekážok eh, pres, eh, trestného stíhania FGM. Musíme to na tomto tlačiť a ja na tomto trvám, pretože toto je niečo, kde budeme potrebovať viac výskumu. A napokon ďalší bod, ktorý treba riešiť, pokiaľ ide o FGM v európskom kontexte, je potreba riešiť negatívny dopad FGM na implementáciu Európskej agendy o ľudských práv, ale aj agendy Európskej rozvojovej spolupráce. Takže kde sa nachádzame? Vďaka regionálnej a národnej mobilizácii už e, rastie povedomie o tomto probléme v Európe, osobitne keď to porovnáme s predchádzajúcimi rokmi, kde v mnohých členských štátoch e, sa považovalo za krajiny, kde sa to neuplatňuje a nepovažovali to za európsky problém. Teraz sme v roku 2015, ako viete, a sme spokojní z toho, že už naozaj je tu silná politická vôľa bojovať proti týmto praktikám na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Takže ako sa odráža táto politická vôľa v legislatívnom činnosti? Sú tu tri oblasti, ktoré by som chcela tu uviezť, keďže to má predstavovať cestovnú mapu pre všetkých, ktorí rozhodujú a tvoria politiku v oblasti e FGM. Čiže predovšetkým na medzinárodnej úrovni, ako viete, máme uznesenie, e, máme uznesenie OSN prijaté roku 2012, a kde sa uvádza, že každá inštitúcia musí e, rozvíjať aktivity na zabránenie FGM. A ako viete, Druhá oblasť je EU na toto reagovalo prostredníctvom prijatia e, európskeho oznámenia z roku 2000. A no, toto oznámenie obsahuje detaily, že my budeme podporovať e, aj prijímanie opatrení v vnútorných a externých politikách a naozaj tu treba zdôrazniť, že toto oznámenie Európskej komisie bolo prijaté aj týmto parlamentom, ako viete, prostredníctvom uznesenia vo februári 2014, ale tiež európskou vládou, pretože rada JHA prijala osobitné závery k FG minulého hm. roku a toto demonstruje, že tri hlavné inštitúcie EÚ, traja hlavní aktéry sa zaviazali, že budú postupovať spoločne v rámci svojich príslušných kompetencií, ale kolektívne. Potom tretí prvok, samozrejme, je istambulský dohovor. Je to dohovor, ktorý uvádza, že FGM je témou pre Európu a je to prejavom násilia páchaného na ženách a je treba aby všetky opatrenia, ktoré budú prijaté pre riešenie FGM, by sa nemali prijímať izolovanie, ale mali by sa rozvíjať v rámci súčasť v rámci širšej politiky voči násiliu E, na báze pohľavia. A pokiaľ ide o istambulský dohovor, chcela by som obratiť vašu pozornosť e, na tento, na toto dokument Rady Európy, ktorý bol publikovaný minulý rok a to je taký manuál, ako vlastne platia povinnosti z istambulského dohovoru k konkrétnej praxi. Takisto máme k dispozícii tento manuál Ehm, tu v tejto miestnosti, takže ak budete mať nejaké otázky, takisto sa môžem k tomuto manuálu vrátiť. Takže aby som to zhodnula, keď sa pozriete na jednotlivé kroky, ktoré boli prijaté na ukončenie FGM, teraz sa nachádzame vo fáze, že kde existuje politická vôľa a táto už bola pretavená do legislatívnych aktov aj politik. A musíme uznať, že Európsky parlament zohral veľkú úlohu v tom, že, sa dos- že dosiahneme túto úroveň. Ale čo nám to zavezuje, čo nám to zaručuje? A ešte dôležitejšie, ako máme zabezpečiť trvalú udržateľnosť eh, takýchto silných záväzkov. A to sú hlavné vlastne výzvy, ktoré sú pred nami. A v tomto kontexte je práca Európskeho parlamentu ešte určite nie je ukončená. Dúfame, že budeme postupovať vpred a nie vzad z hľadiska politickej vôle. A Isté úloha Európskeho parlamentu je klásť Európskej komisii, rade, členským štátom klásť otázky a vyzývať ich, aby dodržali záväzky, ku ktorým sa zaviazali. Takže e, je to dôležité, aby sa na FGM nezabudlo aj v najbližšej stratégii a nesmieme na toto zabúdať v najbližšej stratégie pre ľudské práva, ktorá bude prijatá a tiež bude dôležité zabezpečiť, že FGM stane v izolovaní či zabudnutí, keď budeme pripravovať e, akčný plán pre rozvojovú spoluprácu. A keď sa pozrieme na konkrétnu implementácie európskych záväzkov v oblasti EGM, chcela by som pripomenúť e, aj niektoré ďalšie agentúry, ktoré pracujú na tomto akčnom pláne. Najprv pokiaľ ide o získavanie údajov, EU sa posúva pozitívne, sú tu štúdie, ktoré sa pripravujú, ale existuje tu ale. My musíme zabezpečiť, že takéto štúdie, keď sa pripravujú aj zo strany Európskej komisie alebo agentúrami, musíme zabezpečiť, že tieto štúdie e, sa obsahujú alebo pracujú na nich pri dobrí odborníci, štatistici, profesionáli zmysluplným spôsobom a to si vyžaduje e, metodiku tak, aby bol sme zapojili tých najväč, najlepších profesionálov, odborníkov. Potom, pokiaľ ide o prevenciu, je kľúčom, aby sme zabezpečili dostatočné zdroje na prevenciu. Vy viete, že prevencia je lepšia než liečba, takže toto je osobitná téma, na toto potrebujeme zdroje, ktoré budú primárne e, sa dotýkať dotknutých komunít a dotknutých žien. Ako? Tým, že budeme podnikať e, kroky k zmenám prístupov a správaniu. To sú veci, ktoré sa ale nedajú vyriešiť za týždeň, ale majú, to sú dlhodobé záležitosti a budeme pracovať s jednotlivými komunitami agentúrami v tejto oblasti. Potom je dôležité ehm, zabezpečiť ochranu a podporu. Sú tu rôzne ehm, vzdelávať aj profesionálov, je potrebné zabezpečiť odborníkov zo všetkých oblastí. Ale vy ako poslanci, keďže vy tu rozhodujete o jednotlivých e, smerniciach, ako napríklad smernica o azile a e, tieto napríklad tiež mali by obsahovať osobitné ustanovenia pre e, násilie na báze pohľavia a tom, a akým spôsobom treba chrániť a vzdelávať, akým spôsobom sa vzdelávať odborníkov. Ďalej je tu ďalší prvok, je konať v najlepšom záujme v prospech dieťaťa. Chcela by som požiadať eh, poslancov, aby požiadali komisiu, aby vykonali väčší pri výskum v oblasti dieťaťa, pretože o tejto téme zatiaľ veľmi veľa informácií nemáme a naozaj určite lepší záujem dieťaťa je často predmetom dlhodobých súdnych eh, konaní. A potom je tu externá činnosť Európskej únie, keďže rok 2014 bol kľúčovým rokom, tak vtedy sa nediskutovalo o FGM v rámci trvalodateľných um, eh, roz, rozvoja. Potom pokiaľ ide o externú činnosť, ešte stále je tam množstvo činností, ktoré sa vykonali, ale ešte treba urobiť oveľa viac. Napríklad treba sa spýtať z vonkajšej činnosti, čo robia z hľadiska osvety tejto témy u ľudí, ktorí pracujú na rôznych delegáciách a podobne. Takže toto, sú niekoľ, toto je niekoľko bodov, ktoré som vám chcela uviesť. E, a tuto je naša sieť, ktorá pracuje s množstvom rôznych e, ďalších aktérov a ja som vám v dispozícii na ďalšie, na, ak budete mať nejaké otázky. Ďakujem pekne. Muchas gracias a la señora Peti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Peti za jej e, vyjadrenie. Myslím si, že nám to mnoho aspektov vyjasnili. E, teraz sme k ďalšiemu vystúpeniu a potom mm, budeme viesť rozpravu s vami. Takže vám predstavím, ako som už mm, povedala pani Pankeman. Ona je z Európskeho úradu OSN pre utečencov. Máte slovo, môžete predniesť svoju prednášku. Um, Dobré uh, Dobre ráno. Najprv sa chcem poďakovať výboru FAM za túto príležitosť, uh, aby UNHCR mohol hovoriť o FGM a azile. FGM uh, je vážne porušenie ľudských práv a základ to trestné stíhanie um, podľa dohovoru OSN o štatúte utečencov. E, je e, to e, škodlivý postup a je to forma rodovo násilia a porušuje práva žien a detí, základné práva, vrátanie práva na život, práva nebyť mučený a nebyť zle zaobchádzaný a tiež odopiera právo voľby. A preto zakladá nerovnosť medzi mužmi a ženami. Takže aby sme teraz trošku skúmali štatistiku, my e, sme robili výskum v roku 2012 e, a 2013 o, o počte e, žena detí, ktoré sú z štátov, ktoré robia FGM a akciu azyl v EU a zistili sme, že asi 20 tisíc žien a devčat pochádza z týchto štátov FGM a to sú vysoký počet a e, zaznamenali sme narastujúci trend dievčat žiadajúcich o azyl v EU z týchto štátov a napríklad v 2013 sme zistili, že 25 tisíc e, žien a dievčat zo štátov FGM žiada azyl v EU a v roku 2014 e, tento počet ešte narastol. Napríklad zaznamenali sme, že na konci septembra minulý rok e, už bolo 22 1500 žien a detí zo štátov FGM, e, ktoré e, žiadajú azyl v EU a keď sa pozrieme na tento trend a tak by sme dospeli k počtu e, za rok 2014 asi 32 tisíc žien a detí a devčat z týchto štátov. Tento graf ukazuje preručenou čarou Predpoveď na základe žiadosti, e, ktoré predložili e, ženy zo so štátov praktizujúcich GEM. Takže vidíme e, žltú čiaru, to je počet žien, ktoré žiadajú azyl v EU a potom vidíme modrú čiaru, ktorá uvádza počet, ktorý v skutočnosti prichádza z týchto štátov a vidíme, že to rastie. A keď porovnáme um, ehm, celkový počet e, žiadateľov azyl, e, tak vidíme, že v roku 2013 asi 305, 350 e, tisíc žiadostí o azyl um, bolo v EÚ mužov aj žien. V roku 2014 vidíme, že na konci septembra máme o 413 tisíc viac žien, ktoré žiadajú, eh, aj mužov, ktorí žiadajú azyl v EU. A najviacej je Sýrčanov, ale aj Eritrejčanov. A Eritrea je tiež štát, kde sa eh, vykonáva krem a um, jeho výskyt je vysoký. Robili sme odhad na základe počtu žiadostí na konci septembra 2014. Keď si pozrieme celkový počet eh, žiadostí o azyl na konci roku 2014 v septembri a, a potom sme zistili, že asi 8 e, žiadateľov pochádza zo štátov FGM praktizujúcich. Takže 8% e, žien a dievčat pochádza z týchto štátov. To je e, vysoký počet. A krajiny praktizujúce FGM sú tu na zozname, je tu asi 30 štátov, ktoré sú tu ukázané, ale tiež sú tu ďalšie štáty, kde um, FGM sa robí e, lekársky, napríklad v Ázii aj Irak je tu, ale nie je to, to na zozname, pretože sa to robí len v Kurdistane, kde sa robí FGM. Aby sme e, neskresli tie číslo, tak sme sa zamerali na štáty, kde to prevláda. Keď sa vzrieme na e, štáty e, v červenom, tak tam e, to prevláda asi v 80%. Takže vás neprekvapuje, keď spomeniem Eritreu, keď e, uvádzam o mm, číslach žiadateľov azyl, e, kde sa uvádza, že počet e, žiadostí mužov a žien z Eritreji je dosť vysoký, aby som vám to uviedol do perspektívy, odkiaľ pochádzajú tieto ženy a koľko ich je. Kto to sú, aký profil majú, prečo mm, chcú ochranu, prečo prichádzajú do EÚ. Takže máme napríklad mm, ženy a deti, a dievčatá, ktoré Mm, utekajú z ich štátov a prichádzajú do EÚ, pretože majú e, strach pred odbrieskom a e, potom, keď sa stretnú s e, ženami a mužmi, ktoré sú zastancovia FGM a prichádza do EU, ktorí žiadajú ochranu. A tiež napríklad to môžu byť rodičia, ktorí nechcú, aby ich cery boli obrazané, tak prichádza do EÚ, pretože Ehm, nie sú chránené pred vlastnou vládou. Možno sú to aj zákony, eh, ktoré praktizujú v tých štátoch FGM. Môžu to byť tie ženy, ktoré sú pod tlakom eh, spoločnosti alebo eh, rodiny, aby sa nechali obrezovať a odmietno. Tiež sú to ženy a deti, ktoré už postupili FGM a prichádzajú do EU. Oni napríklad môžu sa obávať e, z e, vyobcovania, keď sa vrátia domov. A možno to sú aj dôvody, e, ktoré zabraňujú týmto osobám vrátiť sa domov, pretože sa obávajú ďalšieho zákroku. Takže toto môžeme ilustrovať, že sú tu dva rozmery um, azylantiek v EU. Nie sú to len ženy, ktoré uh, sa chcú chrániť pred FKM, ale aj tie, ktoré uh, musia znášať následky a nemôžu sa vrátiť. EU sa ujela svojich zodpovedností inštitúcie, komisia, parlament, ale aj členské štáty. A nebudem uh, preberať všetko ten vývoj, ktorý nastal za posledných pár rokov podrobne, ale Ehm, eh, parlament eh, uznesením z 2011 uvedol eh, boj proti FGM a dôležité je, aby sa to uplatňovalo aj na ehm, ženy, ktoré sú teraz v EU, tiež je tu aj gravá správa, ktorá je veľmi dôležitá a tá uvádza údaje o ehm, spoločnosti migrantov, ktorí sú pod hrozou FGM, tiež je tu plán e, na znižovanie FGM a tiež je tu uznesenia závery Rady z 2014. a dohovor z Istanbulu. Takže nemôžem povedať, že EU nič nerobí. Sú tu veľmi dôležité milníky v EU a tiež to vidíme e, v oblasti azylu, že tu nastali dôležité kroky zo strany komisie, ale aj parlamentu aj rady, aby sa zhodli na ustanoveniach e, o e, azylových predpisoch. Napríklad pravec je smernica o kvalifikácii, ktorá uvádza parametre e, pre členské štáty, aby určili, že kto môže mať ochranu medzinárodnú podľa dohovoru OSN a tiež je tam ustanovenie o FGM, ktoré sa e, konkrétne uvádza ako forma rodového násilia a tiež je tu smerica o e, azylovom e, postupe, kde sa uvádza, že všetky e, ženy majú prístup k tomto konaniu bez ohľadu na to, či prichádzajú s mazilom alebo či sú e, hlavná želateľka, môžu želať o azyl aj s mazilom tiež, e, sú im uznané osobitné procesné práva E, tiež je tam smerica o podmienkach prijatia, ktorá je dôležitá, ktorá tiež uvádza ustanovenia napríklad e, potrebe o tom, aby e, boli systémy príjmania, ktoré sú citlivé na rodové otázky a tiež rehabilitácia pre ženy a mm, dievčatá, ktoré podstúpili FGM. Tiež je tu žiadosť, e, aby členské štáty posúdili osobitné e, potreby e, zraniteľných žiadateľov a tiež, aby na to prispôsobili reakcie. Takže sú tu dôležité ustanovenia v legislatíve EÚ, vrátane aký o azile. My sme robili štúdiu v roku 2013, aby napriek tomu výskumu, ktorý sa robí, nie tam veľa údajov, ktoré sú e, k dispozícii e, a tam e, že žiadajú azyl v EU a mm, buď postupili FGM, alebo sa aj obávajú. Robili sme štatistickú analýzu, volá sa príliš veľa bolesti, rozdali sme vám ju na stoli. A <clears throat> to je prvá komplexná analýza FGM a v e e, kde e, správa hovorí o migrantoch. V tejto správe musím však upozorniť, že táto správa pokrýva len z roku 2018-2011, takže môže to byť isté posuny, ale v čase, kedy sme robili výskum, tak 10% žiadateľov pochádzajúcich zo štátov, kde FGM sa praktizuje, žiadajú azyl v Belgicku a Nemecku a 20% žiada azyl a um, len 60% žiada azyl v Taliansku Malte. A teraz robíme aktualizáciu štatistiky, kde um, sa ukazuje, že možno nastala istá zmena v počte žiadosti a ženy žiadajú azyl v EÚ. A tu vidíme zase zobrazenie toho výskumu, kde máme potom predstavu a keď vidíme štáty, Terensko Mata, tam najviac žien žiada o azyl v EU. A oranžové sú 20% a viac a tie žlté sú 10% a viac. Tiež sme sa snažili urobiť výskum o tom, ako koľko podaní, sa týka FGM a zistili sme, že nie je tam veľa údajov k dispozícii. E, v tom čase, keď sme posudzovali Belgickom, tak sme e, zistovali FGM e, podania a rozhodnutia, kde bol asi udelený. Stále ešte musíme toto vyskúmať a toto musíme posúdiť v rámci UNHCR. A keď vidíme niektoré odporúčania, tak už e, to Liz e, spomenula, to hlavne platí pre systémy azylu a je tu potreba e, získať lepšie štatistické údaje o FKM a azyle a sú tam oddelené údaje o tom napríklad, že kto je hlavný žiadateľ, či žena alebo muž, a či je to následná žiadosť, alebo či je to prvá žiadosť, alebo či je to odvolanie. Teraz tie údaje nie sú k dispozícii. Je to samozrejme dôležité, aby napríklad pri príjmaní boli e, zriadené e, vhodné reakcie a mechanizmy príjmania pre ženy, ktoré postupili FGM. A e, tiež my obejeme to, aby bolo lepšie pochopenie a uvedomenie v azylovom systéme o tom, ako vykonovať pohovory a aké zabezpeky sú k dispozícii pri um, obchádzaní s azylantami zo štátov, kde sa robí FGM. Dôležité hm, zistiť, aké sú ich zraniteľnosti a aby tí, čo rozhodujú, vedeli, že môže byť riziko pre ženy a deti, hm, ktoré hm, sú žiadateľkami a tiež výcvik a školenia v týchto činnostiach. Tiež je tu porovnanie hm, pre spracovanie hm, žiadosti a keď hm, žena dostane štatút azylanta, tak rodičia nemusia ho dostať. Čiže tiež zistíme, ako tento výbor a komisár budú zohľadňovať azylantov v celom EÚ, pretože teraz je to dosť rozrobené a radi by sme boli, keby azyl e, dostal správne svoje miesto a všetky pôsobnosti v EÚ. Takže napríklad dôležité, aby sme vedeli, ako sa sleduje plnenie smernice o kvalifikácii a napríklad e, keď bude vydaná správa o plnení smernice o kvalifikácii, ako FGM a um, spracovanie ehm, žiadosti o azyl v súvislosti s FGM sa spracová a tiež ako táto smernica ovplyvňuje práva žena detí, ktoré žiadajú azyl. A tiež, e, keď skúmame UNHCR, tak správne e, plnenie smernice. Tiež dúfame, že tento výbor môže zahrať úlohu pri podpore UNHCR a zabezpečení toho, že azylum, azyl dostane e, svoje miesto pri rozhodovaní v inštitúciách. Muchas gracias también por su presentación. Ďakujem pekne za e, vašu prezentáciu. E, je to užitočné pre nás, pretože nám to pomáha zamerať sa na tie veci, e, kde ešte treba robiť e, kroky, hlavne vo veci jazyl. Máme 15 minút e, na kolo vystúpenia, potom obe mm, spravodajke nemôžu na to reagovať, takže vám chcem povedať, že do vás, aby ste položili konkrétne otázky. Vystúpenie nemôžu prekročiť 2 minúty, ak chceme, aby všetci kolegovia mali možnosť e, zasiahnuť. E, v prvom rade pani Morvaj má slovo. <clears throat> Köszönöm szépen, megdöbbentő belegondolni, hogy 500 ezer nő él Európában. Mm, ďakujem pekne, je zaražajúce, keď si pomyslíme, že 500 tisíc žien, ktoré žijú v Európe, ktoré podstúpili toto dramatický, eh, dramatický zákrok, eh, že sú podrobené mrzačeniu ehm, ženských genitálií. Chcem sa opýtať dve otázky. Prečo? Ako môžeme hm, zabraniť situácii, eh, kedy rodiny žijúce v Európe, ktoré pochádzajú z tohoto kultúrneho pozadia, hm, pochádzajú z Európy a z týchto štátov, hovoríme o kultúrnom prikázaní kedy genitálie eh, mladých devčat sú mrzačené pred tým, ako majú pohľavný život. Prečo? Ako to môžeme riešiť ako eh, európsky občania, pretože vidíme, že európsky občania vykonujú tieto zásahy. Vidíme, že napríklad eh, lekári, sestry alebo zdravotníckí pracovníci vykonávajú tieto zásahy pretože je to súčasť ich kultúry. Je to samozrejme zakázané. A keď hovoríme o konkrétnych e, špecialistov, odborníkov z týchto kultúrnych e, obcí, tak aké máme údaj o tom, kto vykonáva tieto zásahy? Tiež e, musíme sa pozrieť na pojem, že do akej miery vidíme, že ľudia, ženy a deti, ktorí pochádzajú z týchto státov, do akej miery ich môžeme osvietiť a dať im informácie o právach žien. A e, tu musíme sa zamerať na rovnosť príležitosti a zamerať sa na dôstojnosť mužov a žien. Musíme tu mať e, to kultúrne minimum, ktoré máme v Európe. E, máme tú e, dôstojnosť a rovnosť e, žien, ktorá sa im odopiera, pretože keď tu ľudia prichádzajú a žijú, tak musia akceptovať, že ženy majú rovnakú dôstojnosť ako muži a musia sa teda vzdať svojich kultúrnych osobitostí, pretože ináč by porušovali e, ľudské práva. Dobre, takže ja budem prísna e, do minúty najviac, ak nie, tak nemôžu vystúpiť všetky kolegyne, pani Ched má slovo. Tack så mycket och jag är väldigt glad att vi fick möjligheten att lyssna. Ďakujem pekne a e, ja som nadšená, že máme príležitosť vypočuť si uh, príspevky od expertov dnes ráno, pretože hovoríme o FGM. A um, nemali by sme na programe aj túto tému, keby sme trvali na tom, aby toto nástroje proti nám um, bolo zaradené na program a je dôležité, aby sme proti nemu bojovali a som aj rada, že sa s tým zaoberáme. A veľmi často, keď e, sa zameriame na lekárov na severe Švédska, boli veľmi prekvapení, keď videli, ako vyzerajú e, ženy a devčatá, keď prídu k ním na chirurgiu a musíme ich e, školiť a cvičiť, aké máme príležitosti na školenie, pretože sú tu istí lekári, ktoré majú um, ťažkosti e, s ošetrením e, žien, ktoré boli obeťami FGM a musíme sa tiež zamerať na smernicu o azile a e, imigráciu a to hovoríme o ženách a osobitne e, dievčatá, ktoré sú ohrozené tým, že museli podstúpiť FGM. Môžu oni dostať osobitnú pomoc, keď sa to pozrieme v porovnaní s e, ďalšími členmi rodiny, aké to môžu iniciatívy prijať. Ďakujem, pán Sebastian má slovo. Budem sa snažiť byť najstručnejšia. Ďakujem za prezentáciu a ďakujem aj výboru FAM za to, že to dal do diskusie. E, jeden z kľúčových prvkov, ktorý som videl za posledných pár rokov, je, že je ozajstná zmena v tom, že o tom naozaj rozprávame. A keď o tom rozprávame, tak je to najlepší spôsob, ako to zmeniť. Pretože to prebieha už storočia, ale len za pár rokov. V mojom štáte, v Spojenom kráľovstve, máme mini ministerku, ktorá bola dosť e, e, statočná Daltona programa, ja sa pred ňou kloniam a ako najlepšie s tým niečo robiť je e, trestne to stíhať. Mám jedno trestné stíhanie, ktoré prebieha v Spojenom kráľovstve, ale to nebolo e, samo o sebe o FGM, ale to je o tom, ako e, lekár zrepraval ženu po práci. A, e, takže trestné stíhanie je naozaj zlé a to zmeníme len, ak e, E, dáme e, ženám a devčatám e, plnú moc, aby o tom hovorili, takže aby ne, bo sa cítili, necítili trápne a aby o tom hovorili. To je výzva nielen pre naše spravodajky, ale pre všetkých, aby sme hovorili o FGM. Gracias, señor Verder. Ďakujem, pani Verder. A teraz pán Sebastian má slovo. Gracias, eh, Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyňam Eh, ktoré tu vedli zaujímavé veci. Eh, chcem podať eh, dve konkrétne otázky. Najprv je to obrovský rozdiel medzi počtom prípadov, ktoré sa dostanú pred súdy podľa Európskeho fondu pre radov rovnoc. Zatiaľ, čo sme hovorili o hm, tomto oznámení Európskeho parlamentu z júla 2012, ktorý uvádza o 500 tisíc obeťach a 180 tisíc ohrozených. Rado by som vedel, aké politiky musíme vyžadovať od a Európskej tých členských štátov, aby e, ženy e, mali e, tú schopnosť to udávať a oznamovať, čo teraz nemajú, aby mohli s tým ísť pred súd. Musíme hovoriť o konkrétnej politike zmocenia a emancipácie týchto žien. Druhá otázka je princíp extrateritoriality. Hovorilo sa o potrebe stíhať tieto trestné činy aj v e, štátoch mimo EÚ, kde sa to robí, aj v niektorých e, štátoch EÚ sa to nerobí a neoplatňuje sa to ako kritérium. Chcem vedieť, že e, čo máme vyžadovať komisie, a, e, aby e, sa to stihalo ako trestný čin, aj keď sa to spácha mimo územia EÚ. Ďakujem, pán Sebastias. Pán, pani Noič. Äh, ich habe auch eine ganz kurze Frage. Ja mám krátku otázku. Vy ste odborníčky. Mňa by zaujímalo, že či to považujete za zmysluplné, aby pri e, lekárskych e, vyšetreniach e, pri prijímaní utečencov sa má robiť konkrétne vyšetrenie, či nastalo FGM alebo nie. Na jednej strane by to bolo dobré pre štatistiku a pre zistenie, že čo sa deje, aké ženy k nám prichádzajú a na druhej strane je to aj E, zásah e, e, do ich integrity vykonávať im vyšetrenie genitálií a je to mm, vec, ktorá musí pre tie ženy byť posúdená tými ženami. Ďakujem a teraz má e, slovo pani Irina a potom e, budeme odpovedať. Ďakujem pekne, budem hovoriť iba stručne. Všetko, čo tu odznelo, som vzala na vedomie, prečítala som si správu. Treba povedať, že azylová politika dnes nie je ideálna, pretože sa ľudia presúvajú do tzv. bezpečnejších krajín alebo menej bezpečných. Sú krajiny, ktoré už urobili isté úsilia, aby vykorenili praktika, praktiky e, FGM. Existujú o tom štatistiky. Niektoré krajiny sa im to aj darí a v iných nie až tak. Sú isté oblasti, v ktorých sa zasa vykonáva FGM a ešte k tomu sú označené ako bezpečné. Takže ženy sú niekedy odosielané do týchto tzv. bezpečných krajín a tam podstupujú riziko, že sa na nich vykoná FGM. Existujú dobrovoľné návraty, sú tam programy dobrovoľných návratov, kde sa ľuďom dostane ochrana, ale ako ako sa zaručí, že nám sa nezmrzačia pohlavné orgány v takejto situácii? Ďakujeme pekne. Ďakujem, pani Rená. A než eh, prejdem k odpovediam, chcem vám pripomenúť, eh, že obe, eh, tie prezentácie, ktoré tu ozneli, posláme kolegyňám cez e-mail, aby sme mohli sa informovať v našej práci. Pani Berder, pol minúty. Precisely what I was going to ask. Are they available? So thank you. The, the... Perfecto, pues eh, en primer lugar. Výborne, takže uh, v prvom rade, aby sme odpovedali na tento súbor otázok, ktoré zneli, pani Petrikuta má slovo. Yeah, just quickly, and I'm sorry. Iba stručne musím odísť na ďalšiu konferenciu, ktorá sa dnes koná, ktorá sa tiež týka mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Dnes eh, je to frekventovaná téma. Bola tu otázka, ako zabrániť tejto praktike zdôraznila som, že dôležitá vec pri prevencii je vypracovať také aktivity, ktoré sú priamo nastavené na mieru postihnutým komunitám. Niekedy je dobre replikovať to, čo existuje v iných krajinách. Veľmi rada sa s vami podelím o existujúce projekty, ktoré sa týkajú aktivít, ako zabraniť FGM a iste si ich prečítate aj v, tomuto, v tomto sprievodcovi, na ktorý som sa odvolávala. Školenia, školenia, tréningy, to je niečo, po čom voláme. A nie, že by sa doteraz niečo neurobilo. Robilo sa, treba využiť to, čo sa dosiahlo. A chcem sa zmieniť o tréningu e-learning, ktoré vytvorili členovia platformy e, proti FGM a je možné sa napojiť na tento e-learning nástroj. Existuje to v niekoľkých jazykoch Európskej únie, to je tiež dobrá prax. Takisto Európska únia dokáže podporiť finančne takúto prácu. Európska únia už e, vykonala dobre veci v tomto zmysle. My musíme zabezpečiť, že sa to prierezovo zapracuje do osnov. Napríklad pravidla alebo rokovací poriadok tohto parlamentu by tiež umožnil, že sa vypočujú hlasy všetkých a že sa zapracujú napríklad do takých smerníc, ktoré súvisia s touto témou, e, aktivity, ktoré ovplyvňujú obete i profesionálov. Teraz téma žaloby za e, vykonanie FGM, aká kapacita existuje na súdoch, aby toto spracovávali takúto agendu. E, ja som trvala na tom, aby sa zabezpečilo, že každá jedna aktivita je ponímaná, FGM je ponímaná v rámci rodového násilia voči ženám. Myslím si, že ženy nemusia prijímať, aby sa niečo vykonávalo na ich telách a riešenie teraz spočíva v tom dať e, ženám pocit, že môžu a dokážu niečo zmeniť a konať. A posledná vec k lekárskym prehliadkám dievčat a žien. Toto je dosť zložitá téma, ktorá viedla k, ku kontroverziám, takže by som naozaj veľmi opatrne formulovala a narábala s lekárskymi prehliadkami, pretože to takisto môže viesť k druhotnej viktimizácii dievčat a žien. Takže treba sa venovať tejto téme trošku podrobnejšie. Rada by som vám k tomu povedala viac, ale musím odísť. Ak by ste chceli vedieť viac, tak som ochotná osobne sa s vami stretnúť a rada vám poradím v tom, ako, čo urobiť ako poslanci Európskeho parlamentu v tom, aby sa pomohlo tejto veci. Nechám tu kontakty na sekretariate a pobádam vás, aby ste sa so mnou skontaktovali. Ďakujem vám. Yes, thank you. Yes, on the... K prvej otázke, ako zabrániť mrzačeniu ženských pohľavných orgánov, keď je to tak zakorenené v niekoľkých kultúrach. Myslím si, že tu je dôležité vypočuť si odpovede aj na ostatné otázky a dať to všetko do kontextu. Sú utečenecké tábory, kde je možné práve dávať nám pocit, že môžu a dokážu niečo zmeniť, že sa môžu postaviť takýmto praktikám. Školenia sú dôležité. Jednoducho zhovárať sa s týmito ženami, informovať ich napríklad aj o škodlivých účinkoch, o škodlivých vedľajších účinkoch týchto praktik. Dievčatá aj ženy. Toto sú paralely i s centrami, kde žiadatelia o azyl a utečenci sa zdržujú, tam sú možnosti, aby sa zvýšila informovanosť a aby sa robila osveta k tejto téme. Nejde tu len o dievčatá a ženy, musíme za, do osvety zahrnúť aj mužov do diskusií k tejto veci. Ich zahrnúť, takže praktické príklady už, už fungujú v utečeneckých táboroch. Ja s týmito komunitami pracujem Ehm, kontaktujeme sa napríklad s náboženskými predstaviteľmi komunít. To je veľmi dôležité. Keď e, v niektorých krajinách sa práve náboženstvo používa a na podporu FGM, lenže to nie je nikde takto zakotvené v žiadnom náboženstve, takže je možné sa vyhnúť také, takémuto spojeniu. A v, týchto, v tejto veci sa mnohé zmenilo za ostatné roky som veľmi prekvapená, že aj v EÚ, priamo v EÚ, sú stále ženy ohrozené touto praktikou. Ja som pracovala veľa v Afrike, kde som sa zoznámila s týmito praktikami, ale v Európe ma to prekvapuje. Posledná otázka, čo sa týka medikalizácie a to nie je odpoveď treba celú túto praktiku odsúdiť a nie, nestačí ju vykonávať nejakým hygienickým a chirurgicky správnym spôsobom. Takisto sa chcem venovať repatriáciám do krajín, kde ženy môžu byť vystavené riziku FGM. Niektoré krajiny boli klasifikované ako bezpečné napriek tomu, že tam sú isté oblasti, e, isté miesta, kde ak sa žena dostane, je napriek tomu vystavená riziku FGM, takže nemáme dosť podrobných informácií, pretože väčšinou sa to týka etnických skupín a komunít, ktoré sú usadené v niektorej časti krajiny, kde predsa len, napriek tomu, že krajina ako taká je bezpečná, označená za bezpečnú, sa FGM predsa len vykonáva. Ak žena, napríklad žiadateľka o azyl, aj keď je jej odopreté vrátiť sa do takej krajiny, kde sa FGM nepraktikuje, aj tak treba jej prípad ďalej sledovať, aby neprišlo v krajine, ktorej musela zostať k FGM výkonanom na nej. Treba vytvoriť e, podporné mechanizmy, takisto napríklad v Somálsku panuje klanová mentalita a ak ste žena, tak vás iný klan jednoducho nepríjme, keď ste odoslaná do krajiny, ktorá by mala byť bezpečná z hľadiska FGM. Takže naozaj je to dôležitá, zložitá, spletitá téma. Treba v nej vykonať viac výskumov, napríklad Európske kancelárie na podporu azylu, petície sú už vyškolení ľudia, ktorí vedia narábať s rodovo podmieneným násilím a v tejto súvislosti aj sa správne postaviť k FGM, keď sa podávajú stiažnosti. Tejto veci je na koho sa obratiť. Ďakujem. Ďakujeme pani Vonkeman, že ste odpovedali na otázky a objasnili niektoré veci. To nám dáva príležitosť e, rozvinúť veľmi zaujímavú rozpravu o tejto dôležitej téme a naozaj dúfam, že vznikne príležitosť eh, pokračovať v týchto diskusiách, napríklad na mini plenárke vo februári, kde by mohla byť rozpráva práve k tejto veci. Ďakujem pekne za všetku odvedenú prácu, za prácu, ktorú robia vaše organizácie. Ako viete, náš parlamentný výbor s vami úzko mieni spolupracovať na všetkých týchto aspektoch, všetko, čo môžeme urobiť, akákoľvek pozitívna činnosť, aby sa odsudili a vykorenili tieto praktiky. Ponúkame takú, takéto aktivity. Ďakujem. Teraz nasledujú dve minúty. Malá prestávka, aby sa mohli ľudia za predsedníckým panelom vymeniť a aby mohli prísť ľudia z predsedníctva Rady Európskej únie. Ďakujem.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 14. Oh, 14. Queridos colegas, vamos a, a dar... Vážení kolegovia, kolegyne, mali by sme začať ďalším bodom na našom programe. Nasledujúca hodina bude venovaná rozprave s radou, s predsedníctvom rady, aby sme sa zoznamili s pracovným programom rady. Máme tu pána Oldisa Augulisa, ministra sociálnych vecí. Neviem, či som vyslovila správne vaše meno, hovorí pani predsedajúca. A potom bude nasledovať výmena názorov v kontekste tradičných prezentácií, ako to vždy býva počas predsedníctiev, keď predsedníctva nastolia svoj pracovný program, svoje priority, najmä v našej e, oblasti, napríklad špecifickej pre výbor FAM. V Lotyšsku je to minister sociálnych vecí, ktorý sa zaoberá rodovými otázkami aj právami žien. A ďakujeme pánovi Augulisovi, že bol taký milý a prišiel na zasadnutie nášho výboru. Bolo vám pridelených 15 minút, aby ste mm, uviedli túto tému a potom členovia tohto výboru vám položia otázky alebo budú komentovať tak, aby na záver ste sa vyjadrili k tejto veci. Ďakujem ešte raz a dostávate slovo. Ja, e, cienītā priekšsēdētājs kundze, cienītās deputātes, cienītie deputāti, dāmas un kungi. Esmu pagodināts par... Vážené dámy a páni, je to pre mňa veľká čest, že vám môžem dnes predstaviť priority lotičského predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti. Najdôležitejšie, čo by som vám nechcel oznámiť, v takom krátkom čase to nebolo také jednoduché, aby som vyjadril za takú krátku dobu eh, všetky otázky, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou, pretože je to komplikovaná téma a máme túto tému. Vlastne sme sa rozhodli, že táto téma bude e, súčasťou všetkých politík, čiže takým integrovaným spôsobom pristupujeme k tejto téme. A otázka um, rodovej rovnosti tá musí byť teda integrovaná do rôznych politík. Ale najdôležitejšie Najdôležitejšie eh, oblasti sú sociálna politika, zdravotníctvo, zamestnanosť, ako aj rozvojová spolupráca. A teraz mi dovolte, aby som uviedol niekoľko detailných nejších vyjadrení. Predovšetkým by som sa chcel venovať otázke zamestnanosti a sociálnej politiky pretože to spadá pod e, e, zodpovednosť výboru pre e, Európskej rady EPSCO pre verejné zdravie. A tu by sme chceli zabezpečiť vytrvalúrateľný systém, pretože chceli by sme prispieť tým chceli by sme prispieť tomu, aby sa lepšie zohľadňovali ľudské práva a tu v prípade zamestnanosti či žien e, hrajú tieto otázky osobitnú úlohu. Takisto je to dôležité aj v kontekste stratégie Európa 2020 a ciele tieto stratégie v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a takisto aj boj proti e, vyčlenovaniu a chudobe. A z, e, situácia zamestnanosti žien vo veku od 20 do 50 je nižšia asi o 12 než to u mužov a to je nepostačujúce. A aké sú teda prekážky? zamestnanosti. Na jednej strane sú to nemožné alebo nedostatočné možnosti starostlivosti o dieťa a preto je tu slabá podpora rodiny. A okrem toho obaja rodičia musia pomáhať e, tak domácnosti a nie vždy je teda možné, aby obaja mohli pracovať. A lotičské predsedníctvo aj v záveroch rady k inkluzívnym pracovným trhom pripravilo oznámenie a diskutovalo sa, bude sa o tom diskutovať aj na EPSCO, teda na Rade a my pripravíme aj návrhy pre členské štáty, aj Európsku komisiu. Chceli by sme pripraviť konkrétne návrhy k znižovaniu prekážok alebo k odstraňovaniu prekážok, tak aby sa ženy mohli zúčastniť pracovného trhu a zároveň, aby bo, mali rovnakú odmenu za rovnakú prácu akú, majú, akú dostávajú muži. A nerovnaké odmeňovanie mužov a žien na pracovnom trhu je prekážka a prekážka rodovej rovnosti a je to prekážka aj z takého ekonomického hľadiska a preto je našim cieľom znížiť tento, tento rozdiel. A samozrejme, že toto má svoje dôsledky, tieto rozdiely v príjmoch, preto by už sme chceli pokračovať ďalej v prácach, ktoré sa už začali našimi e, predchodcami e, riešiť túto situáciu, ktorá doteraz nebola zodpovedným spôsobom alebo dostatočne riešená a potom, pretože nižšia mzda potom vedie k nižšiemu dôchodku, medzi, ktoré majú ženy v porovnaní s mužmi. A preto sú tu práve tie rôzne e, dôchodkové nároky, to hrá veľmi dôležitú funkciu a tým pádom majú ženy asi o 38% nižšie dôchodky než muži a preto aj lotičské predsedníctvo chce pripraviť aj dokument pre radu EPSCO o tom, aké sú rôzne dôchodkové práva medzi mužmi a ženami a, čo to všetko, k čomu to môže viesť a čo to môže spôsobiť. Takže toto sú veci, ktoré budú vymeniať dôležité najmä vo vyššom veku tento problém nebol dostatočne zohľadnený doteraz a Európska komisia chce pripraviť návrh riešenia tohto problému alebo prístupu k tomuto problému spoločne s radou EPSCO E, potom v oblasti legislatívy Lotyšsko spolu s Európskou komisiou chce pracovať na návrhu pre smernicu o rovnakom zastúpení žien a mužov v rozhodných radách spoločností, ktoré sú kotované na burze. Doteraz je tu nerovné zastúpenie mužov a žien v súčasnosti je to tak, že ženy, pokiaľ ide o väčšie spoločnosti, majú zastúpenie len 18,6 v dozorných radách. A pritom sú tu aj tak veľké rozdiely medzi členskými štátmi a dokonca aj rôzne predstavy, ako majú dosiahnuť túto rovnováhu um, bola tu už aj diskusia na rade, akým spôsobom sa to môže dá dosiahnuť a sú rôzne prístupy medzi členskými štátmi. Takže my by sme chceli taký integrovaný prístup, multidisciplinárny prístup k riešeniu tohto problému, to by bol lotičský prístup. A pokiaľ ide o oblasť kompetencií EPSCO, tu by sme chceli takisto hovoriť aj o oblasti um, zdravotníckej starostlivosti pretože ide o e, zdravý životný štýl. E, v Rige sa organizuje konferencia a tu by sa malo na tejto konferencii riešiť e, zdravá strava, pohyb a rovnosť medzi dievčatami a chlapcami. Takisto v zahraničnej politike Mala by sa Európska únia venovať dosiahnutí cieľov rodovej rovnosti. Tu takisto lotišské predsedníctvo um, kladie dôležitú úlohu rodovej rovnosti, takže toto sú naše ciele v oblasti rodovej rovnosti aj v rámci eh, framework for Development v rámci roz, rámca pre rozvoj aj po roku 2015. A my by sme chceli posilniť možnosti žien ekonomicky sa uplatniť. A je to veľmi dôležitý ilník našej agendy pre priestor časový po roku 2015 aj pre, pokiaľ ide o pekinskú agendu. A tu by sme chceli zapojiť aj mimo, mimovládne organizácie, spolu s nimi zorganizovať teda túto konferenciu v Rige, aby sme zabezpečili, že nám lepší prístup k pracovnému trhu. A tak ako aj predchádzajúce predsedníctva rady, aj my e, tiež e, E, vysokú predstaviteľku Európskej únie na e, konferenciu e, OSN v New Yorku, teda ju vyzveme, aby sa venovala aj týmto otázkam Eh, pretože agentúra pre základné práva zverejnila v marci 2014 údaje, ktoré tiež eh, nám pripomenuli, že aj násilie vachané na ženách eh, v Európskej únie je ešte naďalej veľmi silným problémom a každá tretia žena v Európskej únii podľa tohto prieskumu trpí určitým spôsobom alebo aj predmetom násilia alebo diskriminácie. Takže ja som cel, preto presvedčený, že priority lotišského predsedníctva e, si v tejto oblasti rodovej, ob, rodovej oblasti sú veľmi dôležité, veľmi majú silné zastúpenie a veľmi dôležitá je teda ekonomická činnosť e, žien alebo zabezpečiť, že nám ekonomickú činnosť e, to je najlepší spôsob boja proti násiliu a diskriminácii E, takisto Inštitút pre rodovú rovnosť. Chcel by som tomuto inštitútu poďakovať za to, akým spôsobom prispieva k našej práci. E, tu by som tiež, e, by som týmto chcel vám poďakovať za pozornosť a teraz som otvorený vašim otázkam. Senior minister. Ďakujem pekne, pán minister. A než začneme s ďalším kolom vystúpení, chcem využiť toto predsedníctvo, aby sme vám položili otázku, ktorú sme už položili minulý týždeň e, v rozprave o predsedníctve všeobecne vo veci týchto otázok a ja som vedla jednu myšlienku a rád by som vedela, aké má k tomu stanovisko predsedníctva, pán minister, a či si myslíte, e, že by tu bola nejaká možnosť v tejto veci. E, hovoríme o situácii v smernici o materstve je to jeden z návrhov, ktorý hlasila eh, Európska komisia, ktorý bude stiahnutý z eh, legislatívneho plánu. Ehm, minulý týždeň bolo hlasovanie o hm, programe práce Európskej komisie a eh, ne bolo prijaté žiadne uznesenie o tom a boli o tom e, významné hlasovania a jedno z vecí e, bola táto smernica o Maďarstve, kde väčšina parlamentu sa vyslovila za to, aby sa zachovala a preto myslím, že by tu e, mohla byť nejaká iniciatíva, ako napríklad vytvorenie pracovnej skupiny s e, trojkou predsedníctva e, predchádzajúceho a budúceho aby sa zobral tým, či e, môžeme prijať konkrétne kroky, aby sa zachovala na programe, aby sa otvorila rozprava e, v rade s týmto parlamentom. A teraz e, pre začiatok tu máme kolo otázok odpovedí zo strany kolegov a má slovo pani Morvaj. A chcem e, vám povedať to, čo som už predtým povedala, že máme tú hodinu na debatu a potom budem musieť e, prejsť na ďalší bod v e, programe dňa a preto, aby sme respektovali všetkých kolegov, aby sme mali všetci možnosť sa zúčastniť, e, tak prosím prísne dodržujte čas. Pani Morovaj má slovo. Ďakujem, pán e, minister. Ďakujem, ďakujem vám, pán minister. Ako maďarka a ako žena vždy chovám nádej, že keď nový členský štát vedie Európsku úniu, ktorý je z postkomunistického regiónu, naozaj sa rozvinú úprimnejšie rozpravy o hlbokých predeloch a rozdeleniach a priepastiach, ktoré existujú v EÚ nielen medzi mužmi a ženami, ale aj medzi bývalými socialistickými komunistickými krajinami a medzi novými členskými a starými členskými krajinami. Takže keď hovoríme o tejto práci v EÚ, a o prioritných oblastiach vášho predsedníctva nemôžeme sa vyhnúť téme migrácie a téme pristahovalectva a to migrácie v rámci EÚ takisto. Predpokladám, že tu je o problém, ide o problém, ktorý má rovnako veľké rozmery v Lotyšsku ako i v Maďarsku. Mnohé ženy sú nezamestnané len preto, že sú nutené odchádzať z domovských krajín. Napríklad aj z Maďarska odchádzajú ženy. Často musia nechať doma deti, celé rodiny a cestujú do zahraničia, najmä na západ. Vykonávajú tam starostlivosť o deti, upratovacie práce, čistiace práce alebo sa starajú o starých ľudí, pracujú v továrniach. To mi pripomína tretí svet. Myslím si, že situácia v EÚ, v bývalých komunistických krajinách je takáto. Do akej miery aj vy e, ste si všimli, že takto vyzerá situácia, takto vyzerá ženský život a či je možné použiť starodávny výraz e, hlava rodiny v dnešnom kontexte. Mnohé ženy dnes žijú sami a necítia sa bezpečné, zabezpečené. V malých dedinách napríklad e, sa ženy naozaj cítia ohrozené, zraniteľné. Ohrozuje tento jav e, samotnú existenciu rodiny, keď ženy odchádzajú zarábať. Čo si my, vy o tom, to, tejto téme myslíte, keď teraz vediete EU, keď ste v predsedníctve EU? Myslím si, že aj táto podtéma je dôležitá pre tému pristahovalectva migrácie. Ďakujeme. Ďakujem. Teraz má slovo pani Linkovieti. Pirmininkė, na pirmiausia noriu pasveikinti broliukus Latvius, pradėjus pirmininkavimą. Puikiai suprantu, kad tai didžiulė atsakomybė, nes yra pirmas pirmininkavimas. Chcem zablahoželať lotyšskému predsedníctvu za veľkú zodpovednosť, ktorú prebralo na svoje pleci a myslím, že to je vaše prvé predsedníctvo. Myslím sa, že aj nám. My sme boli v takejto situácii. Som veľmi rada, že ste povedali, že medzi vašimi prioritami sú aj rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Mám tu však otázku. Dúfam, že Lotyšsko sa takisto bude venovať téme e, platforme, platformy o odstránení nelegálnej alebo nezaznamenanej, neregistrovanej práce. Je tu istá právnická práca, ktorú treba vykonať v tomto zmysle. A myslím si, že sektor stavebníctva je niečím, čo tu treba spomenúť. Vieme, že veľmi často tomto sektore. Aj ženy trpia, a to nie len v práci, ale ženy trpia aj doma. Mm, keď pracujú v takomto nízkoplatenom sektore, tak po odchode do dôchodku buď nemajú žiadnu, žiadny dôchodok, keď e, pracovali nelegálne, alebo majú minimálny dôchodok. Čiže ženy by mali mať tzv. normálne pracovné miesta normálnu prácu, nemali by zostávať buď doma, alebo prijímať takéto nízkoplatené miesta. Čo urobiť, aby ste zabezpečili, že ženy a muži na sklonku života budú mať podobné penzie, podobné dôchodky. Teraz je tá priepas medzi nimi v rozmedzi desiatok percent v niektorých prípadoch. Teraz pani Vesera. Muchas gracias por su presencia. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť, pán minister. Je to potešením, že môžeme začať eh, hovoriť o veciach, ktoré máte na pláne počas predsedníctva. Rád by som skonkretizovala, či už eh, máte eh, predstavu o tom, ako budete postupovať, ako mi to povedalo stále zastúpenie Litvy 25 a v parlamente hovoríme o e, dni e, boja proti násiliu rodovému Chcem sa opýtať, e, či predsedníctvo nielen podpíše, ale aj e, zratifikuje istambulský dohovor. E, Lotyšsko je jedno zo štátov, ktoré to ešte nepodpísalo, neratifikovalo. Tiež mi predsedníctvo potvrdilo nielen, že majú v zámere to urobiť, ale tiež už začali potrebné legislatívne procesy. Myslím si, že je to veľká príležitosť pre Lotyšsko Rusko, aby e, viedlo e, tento e, boj proti rodovnom násiliu, aby skompenzoval tento zoznam nástrojov s týmto dokumentom, ktorý je taký inkluzívny a komplexný a myslím si, že Lotyšsko má veľkú príležitosť, aby bol um, príkladom a aby uh, zabezpečilo, že celá EÚ zratifikuje istambulský dohovor. Ďakujem, teraz pani Angela má slovo. Domnule ministru, ne bucură faptul că președinția letonă pune accent pe egalitate. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, sme veľmi radi, že lotišské predsedníctvo využíva príležitosť a do svojich priorit zapracovalo aj túto tému. S veľkým potešením som si vypočula, že rovnaké príležitosti e, budú v hlavnom prúde diania nielen na okraji. Musíme sa sústrediť aj na iné veci, napríklad poľnohospodárstvo. Keď sa pozrieme na rozdiely medzi mužmi a ženami v platoch, aj v dôchodkoch, alebo rozdiely v možnosti prístupu k zdravotným službám v sektore poľnohospodárstva, tam uvidíme naozaj veľké rozdiely. Neviem, či lotišské predsedníctvo uvažovalo aj o tejto téme, či bude špecifická podkapitola práva, práv žien aj kapitola ženy v plnohospodárstve. Ďakujem. Pani Bjork má slovo. Tak som Ike. E, e, Ďakujem pekne. Rada by som položila otázku, o, ktorá sa týka predchádzajúcich predsedníctiev sú to tzv. trojky predsedníctiev a jedna z tém, ktorá sa e, pertraktovala v rámci takejto trojky, bola rovnosť medzi mužmi a ženami. Boli tu spoločné vyhlásenia. Tri predsedníctva sa venovali nejakej jednej konkrétnej téme a e, vykonávali prácu v tejto e, téme, v tomto zmysle. A túto prax sme teraz nevyužívali. Nechceli by ste sa vrátiť tejto praxi, lebo by to bolo vynikajúce a posunulo by to isté aspekty vyššie a práve téma rovnosti mužov a žien by si zaslúžila obnovu tejto praxe, aby ste sa e, pokúsili ovplyvniť aj ďalšie predsedníctvo v tom, aby aj pre nich sa stalo prioritou boj proti násiliu na ženách a rovnosť medzi mužmi a ženami. Musíme si uvedomiť, že ženy majú právo na svoje telo a rozhodovaniu o ňom, kon, myslím na sexuálne a reprodukčné zdravie, na kon, rozličné koncepty, ktoré konzervatívci presadzujú a rozličné pravidla, ktoré existujú, kedy žena v niektorých prípadoch podlieha istým pravidlám. Som veľmi rada, že vaše priority sa sústredujú aj na tieto veci a čo sa týka pekingskej platformy, ktorá je veľmi dôležitá, 20 rokov uplynulo a mnohé vyhodnotenia sme si vypočuli, mnohé závery sa uplatnili. V marci bude veľmi dôležité opäť hovoriť o trvalo udržateľných cieľoch aj na jeseň. Využíme všetky tieto platformy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Žerik. Ja,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 Vy, to nemám teda v, v, v rozpachu, ale vy ste hovorili o tom, že sú teda e, nižšie, nižšie mzdy vedú k nižším dô, dôchodkom, že tam bude 38% rozdiel. E, napríklad aj v Nemecku už v roku 1957 založilo penzijný systém a odvtedy boli ženy celý čas znevýhodňované. A prečo? Preto to je vlastne otázka celej e, E, generačnej dohody vlastne stále sa myslelo len na dôchodok, ale nemyslelo sa akoby na deti pritom. A ja, žena, ktorá má dve, tri deti, je už znevýhodnená, pretože stále bude menej zarábať len preto, že nebola dostatočne flexibilná na pracovnom trhu, respektíve pracovný trh nebol dostatočne flexibilný pre jej potreby. E, takže tu musí byť nejaké dorovnanie, ale nejak, nejako to vykompenzovať. A Ehm, napríklad e, škôlky, jasle a podobne. Týmto spôsobom e, sa to trošku kompenzuje ten čas, ale tie stratené peniaze, ktoré nemôžu zarobiť, tie sa nekompenzujú. Myslím si, že keby sme toto dokázali vyriešiť, mali by sme oveľa menej problémov, e, keď sa ani nepozrieme na, keby myslím si, že treba oveľa viacej mužov eh, dostať do ehm, výchovy a vzdelávania a do školstva. To by bol oveľa väčší rozdiel. Sí, una solución radical. To je radikálne uh, riešenie. Je to ešte o debaty a Neviem, či je to pre toto predsedníctvo a budem musieť o tom ešte veľa otázok zodpovedať, pretože nakoniec to budú niektoré návrhy, ktoré môžu smerovať eh, k rovnosti a e, môžu e, eh, vieš tomu, aby sa ženy oslobodili od tých tradičných prác, ktoré doteraz vykonávajú a tejto veci veľmi málo napredujeme v našich cieľoch, ale v každom prípade toto nie je téma našej debaty a samozrejme pani Julis môže mať tiež e, svoje názory a tým pádom sme skončili toto kolo vystúpenia a preto pán minister má slovo. Sorry, eh, antes, antes de darle la palabra. No, než dám slovo pánovi ministrovi. Ehm, komisia sa zúčastnili na tejto rozprave. Máte k tomu nejakú otázku? Nie? Dobre, takže máte slovo, pán minister. Jā, paldies par eh, jautājumiem. Es mēģināšu tādās. Ďakujem za položené otázky. Pokúsim sa ich zodpovedať, ako ste ich položili v tom poradí. Prvá otázka sa týka um, materskej dovolenky. Samozrejme, teraz je taká situácia, že parlament a rada um, majú rozdielne názory v tejto veci. Aj komisia tejto veci predložila návrh, to znamená, že keď za 6 mesiacov túto otázku nevyriešime, tak e, komisia stiahne túto otázku a pripraví nový návrh. Prirodzene um, predsedníctvo rady považuje túto otázku za veľmi dôležitú, no e, nie je tu e, žiadny príznak toho, že Ehm, môže dosiahnuť jednotný názor v rade a mandát v tejto otázke. A potom samozrejme budeme našu prácu ďalej konať, ale možno potrebujeme nové iniciatívy a nové usmernenia a pohľady. Čas beží a tá otázka je stále veľmi aktuálna, no možno sa už pomery zmenili a potrebujeme niečo modernejšie a ako už tu odznelo opatrenia, ktoré ktoré nám umožnia dosiahnuť lepšie výsledky to platí aj e, pre e, zamestnanie matiek a mm, rodičov. Samozrejme, tá otázka je teraz veľmi otvorená, ale nevidím žiadnu veľkú možnosť, e, že by sa medzi členskými štátmi dospelo k zhode. To poviem na rovinu. Ďalšia otázka sa týka e, imigrácia rozdielov na trhu práce medzi mužmi a ženami. Ako už odznelo, chcem um, túto otázku vidieť v širšom kontexte. Môžeme migráciu aj hospodárstvo a mnohé ďalšie otázky rôzne posudzovať. Preto tu máme túto predstavu o inkluzívnom trhu práce a o mm, príjmoch, a mm, mzdách. Chceme túto otázku posudzovať komplexne. Nie je tu samostatná otázka migrácia a príjmov. Musíme to mm, komplexne posudzovať a musíme posudzovať e, celý život človeka, kde e, žena pracovala, čo sa stane počas materskej dovolenky, čo sa stane, keď e, sa musí opatrovať celom rodiny. Musíme to komplexne postihnúť a na jednom zasadnutí rady sa o tejto otázke. Chceme e, tejto otázke dávať e, široký prístup. Nie je to jediný problém, sú to komplexné problémy a keď hovoríme o mm, ilegálnom zamestnaní, to je veľký problém v celej Európe, tu nehovoríme len o jednotlivom sektore, o stavníctve alebo ďalších sektoroch. Aj tu musíme tomu venovať široký prístup. Samozrejme je tu dôležitá otázka pracovnej kontroly a čo sa deje na pracovnom trhu. A ďalšia veľmi dôležitá otázka je rôzne programy ehm, daňových únikov, ktoré tento sektor značne postihujú. Aj tu sú e, predpokladané veľmi e, komplexné opatrenia. Už som hovoril o boji proti daňovým únikom a boji proti daňovým podvodom tu musíme tiež e, trvať na tom, že e, ide aj o dôležité otázky pracovnej ochrany, keď hovoríme o prevencii ochrany zdravia na mm, pracovnom trhu, keď napríklad e, dostaneme z 1 eura 1,6 eura naspäť a keď potlačíme a zredukujeme ilegálnu prácu, tak môžeme zlepšiť e, celú spoločnú situáciu v Európe. Ďalšia otázka. Násilie a istambulský dohovor. Súčasné informácie, ktoré mám, svedčia o tom, že Európska komisia pracuje na tom, ako jednotlivé členské štáty v tejto veci môžu spolupracovať a ako Európska únia ako celok môže prispieť k tomuto dohovoru. Čo sa týka Lotyšska, máme ten cieľ, že v roku 2016 podpíšeme ten dohovor a v roku 2018 tento dohovor zratifikujeme, ale dovtedy chceme už mať jednotlivé opatrenia zrealizované, to je cieľom a nechceme jednoducho tento dohovor podpísať a potom mm, dlho meškať s e, vykonávacími predpismi. Chceme produktívne o tom pracovať, ale jasné je, že tento istambulský dohovor naozaj bude môcť e, ratifikovať. Čo sa týka druhov násilia a nútených manželstvách. Toto e, bude e, prebrať e, Rada ministrov vnútra spravodlivosti a máme tu zábery o boji proti násiliu na ženách a devčatách, mrzačení genitálii, a ďalších otázkach už sme vykonali prácu a rada venoval pozornosť týmto otázkam a aj v Latisku je úzka spolupráca medzi eh, príslušným ministerstvom, aby tieto udalosti sa zredukovali a samozrejme je to aj dôležitým nástrojom program DAFNE, ktorý sa týka ochrany obetí a je to veľmi dôležité aby e, sme mm, tie obete naozaj chránili a násilníkov trestali. Samozrejme, mm, sú tu aj rôzne prieskumy, aj Ústav pre rovnosť e, pohlaví z verejnil rôzne dokumenty a žiaľ, situácia v tejto oblasti nie je najlepšia. Ale je to tak. Tiež je to otázka rovnoprávnosti pohľavy v poľnohospodárstve. Ako som povedal, nechcem žiadne odvetvie posudzovať samostatne, chcem mať spoločný komplexný prístup Možno v jednom štáte je viac problém v poľnohospodárstve, v inom štáte v priemysle a preto dúfame, že náš zintegrovaný prístup e, bude posudzovať rôzne oblasti politiky a bude naozaj úspešný. My chceme mm, komplexne posudzovať pracovný život človeka a zistiť, prečo sú takéto rozdiely medzi mužmi a ženami v pracovnej oblasti a dúfam, že spolu s parlamentom zistíme, ako tento, tieto rozdiely, ktoré sú také obrovské, vznikajú. Samozrejme, budeme posudzovať aj sektor poľnohospodárstva. A potom je tu ešte jedna otázka. o trojke predsedníctiev toto spoločné vyhlásenie. Samozrejme e, sa pokúšame ďalej postúpiť otázkou s talianským predsedníctvom aj luxemburské predsedníctvo bude našu prácu ďalej e, viesť. My sme podpísali list, pretože zdôrazňujeme, že túto otázku sociálneho podnikania podniku budeme ďalej rozpracovať. Samozrejme, pracujeme ďalej v práce predstavujúcich predsedníctiev a prirodzene nesnažíme sa znovu vynájsť koleso, ale snažíme sa tieto aktuálne otázky, ako napríklad e, e, rodovej rovnosti, integrovane posudzovať. Ešte stále zdôrazňujem, že otázku rovnoprávnosti pohlavy nechceme posudzovať e, izolovane, ale na základe komplexného pohľadu. k otázke e, výživného a výpadku v prímoch, Otázka rozdielu v príjmoch e, medzi ženami a mužmi v členských štátoch je dôležitá. Je to priorita pre nás a budeme sa pokúšať zistiť, prečo vznikajú tieto rozdiely. A pokúsime sa zistiť, akými opatreniami bude môcť e, zmenšiť tieto rozdiely. A tiež sa budeme snažiť e, nájsť e, možnosť, aby rodinný a pracovný život mohol byť zosúladený, napríklad keď matka je doma a stará sa o dieťa, e, mala by mať možnosť e, dostať sa späť na trh práce a aby nedostala potom diskriminačný príjem. Pokúšal som sa odpovedať na vaše otázky a neviem, či som niečo vynechal, no som pripravený odpovedať na vaše ďalšie otázky. Senior eh, ministro. Ďakujem pekne, pán minister. Ostáva nám ešte dosť času. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za spoluprácu. Ostáva nám 10 minút do ďalšieho bodu. A to je hlasovanie. Neviem, či eh, je nejaká otázka, ktorá nebola zodpovedná a ktorú chceme položiť pánovi ministrovi. Ak nie, tak e, dokončíme tento bod programu. Samozrejme ďakujeme za vašu prítomnosť e, na tomto výbore a dúfam, že počas nasledujúcich mesiacov budeme pokračovať v spolupráci a budeme môcť prispieť k tým otázkam, ktoré tu odzneli, ktoré pre nás sú dôležité a ktoré môžu mať e, dobrý výsledok. Cienītā priekšstādātājs kundze, e, cienītie deputāti. Pani predsednička, e, vážení poslanci, ďakujem. Poslankyne, ďakujem za tieto otázky, ktoré ste mi položili. To je otázka, ktorá sa nás všetkých týka, teda zrovnoprávnenie žien. A máme veľa úloh. Musíme energicky, energicky pristúpať k tejto otázke a samozrejme ja budem sa riadiť podľa vašich e, odporúčaní o tom, že v akej oblasti máme vidieť priority a prispiem k tomu, aby sme ešte väčšie, vyššie cíle kládli na naše predsedníctvo. Čo sa týka rôznych e, príjmov mužov a žien, tu ako lotické predsedníctvo chceme e, niečo dosiahnuť. Možno mm, to nebe je citeľné v tak krátkej dobe pre našich občanov, ale aspoň v dlhodobom výhľade musíme začať s touto diskusiou, aby sa mohli um, búrať predsudky aby boli e, zrovnoprávnené možnosti vzdelávania, aby pracovný a rodinný život mohol byť lepšie zosúladený. A čo sa týka smernice o materstve, tak e, aj tu ostanem s vami v kontakte. Je to samozrejme priorita nášho predsedníctva, aby sme, že to chceme lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život, to je dôležitý aspekt e, zrovnoprávnenia pohlaví a v dozorných e, radách podnikov, aby sme mohli dosiahnuť lepšie zastúpenie žien. Chceme v tejto veci viesť e, kampaň. Ďalšia dôležitá otázka je násilie proti ženám a to je pre nás priorita a k tomu smerovali aj odporúčania od vás, od Európskeho parlamentu. Lotické predsedníctvo sa pokusí prispieť k tomu, aby e, ženy e, mali väčšiu účasť na hospodárskom živote a dúfam, že vás budem môcť privítať aj v Lotisku a ďakujem za túto diskusiu. Muchas gracias, señor ministro. Ďakujem, pán minister končíme hm, tento bod. Na programe máme predstavku 5 minút, ale žiadam vás, aby presne o 11. sme boli všetci tu, aby sme začali s hlasovaním.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 Okay, please, dear colleagues, we will... Kolegovia, začneme. We have a long uh, boat today. It's necessary to start now. Je čas začať. Tienen todas sus tarjetas de... Máte všetky hlasovacie kartičky pripravené? Začíname s prvou správou. Hlasovaní dnes to je správa o um, postupe v rodovej rovnosti v EU 2013. Než vás budem informovať o týchto dvoch otázkach, eh, dám eh, slovo eh, z pravdajcej pánovi Tarabelovi, aby sme potom mohli pokračovať s hlasovaním, no chcem vás informovať, že EPP pozvala o stiahnutie samostatného hlasovania v odseku 14 e, boli ste už informovaní o tejto požiadavke prostredníctvom e-mailu, takže tu nie je žiadna ďalšia otázka, ktorú treba položiť, e, len e, uviesť to ako informáciu. A chcem povedať, že sekretariat prijal požiadavku o menovitom hlasovaní zo strany skupiny ECR. To pre nasledujúce pozmeňujúce návrhy 89, 90, 92, 93, 94, 95 a 225, 226, 227, 229, 31, 37, 38, 243 a odsek 14 to je požiadanie na menovité hlasovanie, aby bolo účinné. Ehm, musia o to požiadať, aby to bolo predložené, tak e, musí to byť požiadané a podporené deviatimi členmi tohoto e, výboru. E, preto je to požiadavka, ktorú predložila skupina ECR, ale je na to potrebných 9 osob podľa poriadku, aby sa prijalo toto menovité hlasovanie. preto ktorí kolegovia sú za to, aby sa takto robilo menovité hlasovanie, ktoré požiadalo skupina ECR ktoré sú za to menovité hlasovanie. je ich tu dosť, takže tieto pozmeňujúce návrhy budú odhlasované prostredníctvom e, menovitého hlasovania. A teraz e, po tom hlasovaní, ako som vám povedala, na minútu, minútu a pol bude mať e, spravodajte slovo pán Tarabela pred hlasovaním. Après, mais je vais m'exprimer avant et je vous remercie de m'y autoriser. Simplement pour rappeler. Chcem sa vám poďakovať e, za to, že ste mi umožnili vystúpiť a chcem vám pripomenúť, že vzhľadom k udalostiam posledných dní, pretože už začínajú chodiť maily, kde mi nadávajú do vrahov deti a podobne, a keď robíte politiku, tak e, musíte očakávať že budú všetci nadávať, no e, tu nejde o to, či sme za potraty alebo proti potratom. Ja rešpektujem všetky názory a je to rovnosti muzeov a žien za celým radom aspektov profesných boja proti násiliu, proti stereotypom, pre prístup k vzdelávaniu a technologickému vzdelaniu a tak ďalej. Je to široká vec, ktorú potrebujeme odhlasovať, e, pretože by to bol pozitívny signál zo strany Európskeho parlamentu. V súvislosti s poslednými letmi, kedy dochádzalo k e, rôznym situáciám, kedy napríklad e, minulý rok tá vec bola zamietnutá. Preto chcem tiež vysvetliť kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, s ktorým by sme mohli aj súhlasiť, pretože ten zmysel je dobrý. Ehm, by sme eh, to mohli ehm, podporiť v celom politickom spektre. No my sme povedali, že nehnevajte sa, dáme tam to menej a chceme, aby to posolstvo bolo radšej také eh, hutné a jasné a potom aj kvalitné pozmeňujúce návrhy môžu sa zdať ako nadbytočné. Tak ja dúfam, že tento odkaz, toto posolstvo prejde a že to nie je vec o tom, či sme za potraty alebo proti potratom. Ja viem, že to je v národnej právomoci, ale Európska únia môže vysielať e, určité signály a Vopred ďakujem tieňovým spravodajcom za skvelú spoluprácu a asistenciu Marie Ramon, s ktorou sme hľadali maximum kompromisov o kľúčových e, posolstvách a teraz sa e, vyjadri demokracia prostredstvom hlasovania a to je dôlež- najdôležitejšie. Tarabela je... E. Ďakujem, pán Tarabela e, za vaše úsilia. To sa odzrkadli odzrkadlilo 20 kompresných návrhov, aby každý mohol zapracovať svoje rôzne názory do tej správy. Ideme teda hlasovať odsek 1, pozrieme sa návrh 109, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Poďme si návrh 110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Poďme si návrh 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmite návrh 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 113, kto je za? Kto je proti? Kto sa drží? Nie, toto nevidím jasne. Um, preveríme hlasovanie na pozmeňujúci návrh 113. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené 20 hlasov za. 114, pozrieme sa vrch 114, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatej. Pozrieme sa vrch 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozrieme sa vrch 126, kto je za, nie, prepačte, trošku som ušla. 116, kto je za Pozme, kto je proti, kto sa zdržal. Nie je to jasné, tak to preveríme. Preveríme 116. Zatvárame. Hlasovanie schválené. Pozmienujúci návrh 117, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý na návrh 118, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. na návrh 119, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 9. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Kompromis 9. Zatváram hlasovanie. Schválený kompromis 9, 28 hlasov za, 6 proti, 1 sa zdržal. Teraz ideme na kompromis 9, 10, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 126, kto je za, kto je proti, zdržal sa prijatý. Pozme si návrh 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Kompromis 11, kto je za, kompromis 11, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozme si návrh 130, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal Myslím, že to je zamietnuté. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 131. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 132. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutá druhá časť. Ideme na kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý, kompromis 12. Kompromis 13, kto je za, kto je proti, raz, dva, tri, vypadáva. na vrch. raz, dva, tri vypadáva, ak je prijatý kompromis 12. Kompromis 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? na vrch 138, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal e, zamietnutý? Kompromis 14, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý. si návrh 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal e, zamietnutý? 145. E, teraz ideme na kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Kompromis 16. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý, pozmeňujúci návrh 148, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, pozmeňujúci návrh 150, kto je za, kto je proti, nemám v tom jasno, takže to preveríme. 150, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené 15 hlasov za, 13 proti. Um, teraz mi na pozornosť návrh 151. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal um, mm, zamietnutý? Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňte návrh 153. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. sa návrh 155. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 160. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal zamietnutý. Je tu požiadavku na e, samostatné hlasovanie odseku 5, kto je za tento odsek. Vydržte, prekonzultujem to, ani ja to nemám jasné. Ok. Eh, votamos el texto original, el parra... Hlasujeme o pôvodnom texte odsek 5. Eh, ak eh, bude mm, prijatý, tak vypadajú ďalšie pozmeňujúce návrhy a eh, hlasujeme o tom pôvodnom texte odseku 5, kto je za. Kto je proti?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 Bueno, pues es... Preverujeme odsek 5. Takže je schválený odsek 5 a e, vypadajú nasledujúce pozmeňujúce návrhy odsek 5. E, ideme na pozmeňujúce návrh 163. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, zamietnutý. Pozmeňujúce návrh 166. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté si návrh 166, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. si návrh 168 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Prvá časť, druhá časť, kto je za, kto je proti, Mm, nevidno to jasno, takže preveríme druhú časť. na prvý 168. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutá je druhá časť. na prvý 168. na prvý 169. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? E, zamietnutá. na prvý 170. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. si návrh 171. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, zamietnutý. si návrh 172. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, prijatá, prijatý 173. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 100 174. Chcete preveriť 173? Dobre, preveríme 173. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený 18 hlasov za, 17 eh, proti. 174. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 129. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Um, prijatý. Preveríme. Preveríme. Pozmeňujúci návrh 129. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý, 8 za, ehm, 16 proti, 17 proti, 180 vypadáva, 176, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal um, prijatá, pozme sa vrch 177 stiahnutý, 178, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, um, prijatý, 179 za, proti, zdržal sa e, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7, e, tu je e, tiež e, požiadavka o hlasovanie po častiach za ETP. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal e, prijatý, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, myslím, že je to prijaté, ale nie som si istá. Druhá časť, Otvárame e, hlasovanie o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 7. Zatváram hlasovanie. 20 za, 14 proti. 182. Kto je za? Proti? Zdržal sa e, zametnutý. 183. Za? proti, zdržal sa, nie je to jasné. Preveríme na návrh 183, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 16 hlasov za, 19 proti. na návrh 184, kto je za? Proti ktoré sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 185, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal mm, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 186, kto je za, proti, zdržal sa e, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh e, ďalší sa nehlasuje, je to jazyková zmena 188, kto je za, proti, Držal sa zamietnutý. 189 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. Kompromis 19. E, e, to je za 19. Proti. Zdržal sa prijatý. A teraz ideme e, na pozrieme sa návrh 193. Kto je za 193? Kto je proti? kto sa zdržal zamietnutý, 193, 196, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal um, prijatý, 199, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal uh, prijatý, pozriem si návrh 200, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal um, prijatý, Ideme eh, na kompromis 20, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis 20. Eh, Ideme na pozornosť návrh 201, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 204, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, 206, kto je za, proti, druhého sa prijatý, 207, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 208 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 209, kto je za, proti, zdržal sa Mm, nevidno to jasno, preveríme to. 209, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 16 hlasov za, 18 proti, je to zamietnuté. 210, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal um, prijatý, 211, kto je za, kto je proti, sa zdržal prijatý, 212 to je za, proti, zdržal sa e, prijatý, 213 kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 214 za, proti, zdržal sa um, prijatý, um, 215 za, proti, zdržal sa prijatý, 216, kto je za? Proti? Zdržal sa um, prijatý? 200, uh, kto je za? Proti? Zdržal sa um, zamietnutý? 228, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý? 220, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý? 219 za, proti, zdržal sa prijatý. Odsek 213 má ústny pozmeňujúci návrh e, od pána Tarabelu. A e, kto je za? Proti? Zdržal sa e, prijatý. 227, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 221 eh, za, proti zdržal sa prijatý, 223 za, proti zdržal sa zamietnutý, 224 za, proti zdržal sa prijatý. A teraz, pani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 prístup, dostatočný prístup e, to malo znieť a mali by sme to zmeniť aj v konečných textoch. Toto je otázka jazykovej opravy, preto e, o tom nehlasujeme. A ďakujem za vaše vystúpenie, aby to jazykové služby zohľadnili a ideme hlasovať o súbore pozmeňujúcich návrh, ktoré sú totožné a preto e, stačí tam raz hlasovať o 225, 226, 227, 228 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 21 hlasov za. 14. 20 proti, 14 za. A teraz e, ideme hlasovať. Stiahli sme žiadosť o, o e, hlasovanie samostatné ZPP. E a ideme hlasovať o 229, kto je za, kto je proti zdržal sa zamietnutý. A teraz menovité hlasovanie. 229 e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Menovité hlasovanie 230, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 231, otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie 231, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Menovité hlasovanie. 232. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Pozmeňujúci návrh 233. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? je hlasovanie počasia, ktoré e, žiada skupina EPP. Ktorý odsek? V dvoch častiach. E, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal e, prijatý, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, Ideme na pozmysel návrh 234, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. pozmysel návrh 235, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 243, kto je za, menovité hlasovanie 243, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Vypadáva. Pozmeňujúci návrh 236, kto je za? Dvesto kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Menovité hlasovanie, pozmeňujúci návrh 236, otváram hlasovanie. No, vidím. Teraz je otvorené hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté 238, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 240. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 241. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 242. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 244. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 245, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 246, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 247, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 248, kto je za, Dvestoštyridsaťosem, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 249, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. Ideme na úvodné ustanovenia. Pozmím si návrh 1. A pozmím si návrh 6 sú podobné. Budeme hlasovať spoločne. Kto je za? Kto je proti? E, zdržal sa prijatý. A hlasujeme aj spoločne o pozmeňujúcom návrhu 2 a 5. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa prijatý, sa návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, sa návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal e, zamietnutý, sa návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, myslím, že zamietnutý, ale nie som si istá, takže Menovité hlasovanie, pozmeňujúci návrh 10, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. 19 hlasov za, 16 proti. E, pozmeňujúci návrh 11, kto je za, kto je proti, kto sa držal. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 12, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý pozmeňujúci návrh 13, kto je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, pozmeňujúci návrh 14, kto je za, preveríme, preveríme, pozmeňujúci návrh 13, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie zamietnuté, 19 hlasov proti, 16 za. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, schválený sa návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý sa návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, zamietnutý. úvodné ustanovenie 39 e, um, ústný pozmeňujúci návrh od pána Tarabelu v texte. Budeme hlasovať o ňom, kto je za, kto je proti, ja sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 16, e, to je za, proti, zdržal sa, nie, 17, pardon, 17, kto sa zdržal, zamietnutý, 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, pozmeňujúci návrh 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Preveríme pozmeňujúci návrh 20, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté 19 hlasov za, 16 proti. Teraz ideme na kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal prijatý, pozmeňujúci návrh 23, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, pozmeňujúci návrh 24, kto je za, 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, pozmeňujúci návrh 25, Preveríme 24. Zatváram hlasovanie. A sa návrh je zamietnutý, 25 hlasov proti, 10 za. Ideme na um, ehm, pozmeňujúci návrh 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, ehm, nie je to jasné. Preveríme Pozmeňte sa na 25, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté 26, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý 27, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý 28 za proti, zdržal sa zamietnutý, 29 za, proti, zdržal sa. Preveríme 29, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 30, kto je za? Proti? zdržal sa prijatý, 31 za, proti, zdržal sa prijatý, 32 za, proti, zdržal sa zamietnutý, ideme na kompromis 3 za, proti, zdržal sa prijatý, 34 za, proti, držal sa. Preveríme, ak vám nevadí, 34. Zatváram hlasovanie. Proti. 35 za. Proti. Zdržal sa e, zamietnuté. 36 za proti, zamietnuté 36 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 38 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 39 za, proti, zdržal sa prijatý, 40 za, proti, držal sa zamietnutý, 41 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 42 za, proti, zdržal sa zamiet, schválený, 43 za, proti, zdržal sa zamietnutý, Kompromis 4 za, proti, zdržal sa um, prijatý, 45 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 46 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 49 za, proti, Držal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 48 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa zamietnutý. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 50, 51 boli siahnuté, 52 za, proti, zdržal sa. Preveríme pozmeňujúci návrh 52. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý 53 za, proti, Držal sa. Prijatý 54, kto je za, proti, držal sa. Zamietnutý 55 za, proti, držal sa. Zamietnutý 56 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 56 za, proti, Držal sa zamietnutý, 58 za, proti, zdržal sa, mm, nie je to jasné, preveríme to, otváram hlasovanie 58, pozrieme si návrh 58. Zatváram hlasovanie. Prijaté 18 hlasov za. Idem na kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijatý, pozmite návrh 65, e, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 68 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 69 za, proti, zdržal sa e, schválený, 71 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 72 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 73 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 74 za, proti, zdržal sa zametnutý, 75 za, proti, zdržal sa zametnutý, 76 za, proti, zdržal sa zametnutý, 77 za, proti, zdržal sa zametnutý, kompromis 8, menovité hlasovanie, Kompromis 8. Otváram hlasovanie, menujte hlasovanie. Kompromis 8. Zatvárame hlasovanie. 34 hlasov za. Schválený kompromis. Pozmeňujúci návrh 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 83. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal schválený, 85 za, proti, zdržal sa prijatý, 88 za, proti, zdržal sa prijatý. A teraz e, menovité hlasovanie hlasujeme spoločne, lebo sú to totožné 89, 90, 90, 93 všetky tieto. menovite hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté všetky tieto pozmeňujúce návrhy. Teraz hlasujeme o pôvodnom texte mm, samostatne, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Vypadávajú všetky nasledujúce pozmeňujúce návrhy až po 99 a ideme hlasovať. Kto je za 99? Proti? Nie je to jasné. Preveríme elektronický pozmeňujúci návrh 99. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 101. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Preveríme to. 101. Otváram hlasovanie. A myslím, že to je jasné. 101 je prijatý. 102, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 103, kto je za? Proti? zdržal sa prijatý, 104, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 105 a 106 totožné, kto je za, proti, zamietnuté, 107, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 108, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. A teraz ideme na menovité hlasovanie, posledné hlasovanie, konečné hlasovanie o správe. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Správa je schválená, 29, 24 hlasov za, 9 proti a dvaja sa zdržali. Blahoželám pán Tarabela. Pasamos al siguiente informe. Ideme na ďalšiu správu pani Kuneva o zriadení Európskej platformy pre spoluprácu, um, prevenciu um, čiernej práce. Ideme na hlasovanie. Pozrieme sa na vrch 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý na návrh 28, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Um, prijatý. na návrh 5, uh, uh, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Uh, ideme na kompromis 3. Kto je za kompromis 3? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Um, na návrh 32, kto je za? Proti? zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 31, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 33, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, preveríme. 36. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 18 hlasov za, schválený pozmeňujúci návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 37, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, Pozmeňujúci návrh 38. E, úst na otázka v texte, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 39, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? Pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Proti? Zdržal sa? Nie je to jasné, takže ideme hlasovať elektronicky. sa návrh 8. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté sa návrh 9. E, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijatý. 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 41, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý 42. Za? Proti? Prijatý 43, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý 43 za? Proti, zdržal sa. Prijatý 45 za? Proti, zdržal sa. Prijatý 46 za, proti, zdržal sa prijatý 46 za, proti, zdržal sa prijatý 48 za, proti, zdržal sa prijatý 10 za, proti, zdržal sa prijatý 49 za, proti, zdržal sa prijatý, 11 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 13 za, proti, zdržal sa zamietnutý a 14 za, proti, zdržal sa, zamietnutý kompromis 1, kto je za kompromis, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 15, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý 16, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý 17 bola stiahnutá, takže ideme na 18, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, 19 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 20 bol stiahnutý, 21, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, 2, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. A ideme na kompromis 2. Kto je za kompromis 2? Proti? Zdržal sa prijatý. 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Hm, pozrieme sa návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? E, zamietnutý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, prijatá druhá časť. Ideme na 25. E, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá. 26. E, kto je za? Proti? Zdržal sa? Um, uniklo mi to. Pozmeňujúci návrh 4. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ideme na konečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Hm, schválené 29 hlasov za, 4 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme pani Koneva a ideme na ďalšie hlasovanie. Pasamos al, al informe de opinión de la... Ideme eh, na správu eh, pani e, Žitňanská, o e, výročnej správe o ľudských právach a demokraciách. Začíname s hlasovaním. Pozrieme sa na vrch 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal mm, prijatý, 22, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 23, kto je za, proti, zdržal sa. Preveríme pozmeňujúci návrh 23. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutá 23. 16 hlasov proti, 15 za, 26 za, proti, zdržal sa prijatý, 27 za, proti, zdržal sa zamietnutá, 28 za, proti, zdržal sa prijatý, 29 za, proti, zdržal sa prijatý, 30 za, proti, zdržal sa, prijatý, kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, kompromis, teda na návrh 33, kto je za, proti, zdržal sa, hm, prijatý, 34 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Tridsaťšesť za, proti, zdržal sa prijatý. 37. 36 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 38 za, proti, zdržal sa prijatý, 39 za, proti, zdržal sa prijatý, 40 za, proti, zdržal sa prijatý, ideme na kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 7, za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 46 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa. Myslím, že je prijatý, ale urobíme preverenie kompromisu 8. otvorom hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Pozrieme sa návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mm, nemám poňatia, ako to dopadlo, takže to preveríme. Pozrieme sa návrh 48. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Pozrieme sa návrh 49, kto je za. Proti. Zdržal sa prijatý. 50, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal um, prijatý. 51, kto je za. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za. Kto je proti kto sa zdržal prijatý, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 52, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 53, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 56 za, proti, zdržal sa. Preveríme 56, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý 56, 58, kto je za? Proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 59, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 60, kto je za? Proti? zdržal sa prijatý. 61 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, no nevidím, neviem. Preveríme, ideme hlasovať o, druhu, o druhej časti. Zatváram hlasovanie. Takže to je jasné. Prijatý 62, kto je za? Prepačte, ale um, mám tu zmetok v číslach, e, v očiach aj v hlave a mi to komplikuje. Ideme na 63 e, v dvoch častiach, kto je za? Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Um, prijatý. Um, druhá časť, kto je za? proti... Nie, pán Sebastian? Mi parece que 62. Pani predsednička, ehm, mne sa zdá, že 62, o 62 sme nehlasovali. Vamos a vot- Ďakujem pekne, budem hlasovať o 62, mm, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal ehm, prijatý, 63 v dvoch častiach, kto je za, prvá časť, Druhá časť, teda prvá časť, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. sa návrh 65, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 66, kto je za? proti, zdržal sa prijatý, 67 kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 68 za, proti, zdržal sa prijatý, 69 za, proti, zdržal sa prijatý, 61 kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 63, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 64, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 65 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 2 za, proti, zdržal sa, prijatý. 3 za, proti, zdržal sa, prijatý. 4 za, proti, zdržal sa prijatý, 5 za, proti, zdržal sa prijatý, 6 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 7 za, proti, zdržal sa prijatý, 8 za, proti, zdržal sa prijatý 9 za, proti, zdržal sa e, schválený 10 za, proti, zdržal sa zamietnutý 11 za, proti, zdržal sa prijatý kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijatý 13 za, proti, zdržal sa prijatý. 14 a 15 sú totožné za, proti, zdržal sa prijatý. Ideme na pozňujúci návrh 3, e, kto je za, mm, proti, zdržal sa prijatý. 18 za, proti, zdržal sa, prijatý. sa na vrch 19, dve časti, prvá časť. Ale nie je to v dvoch častiach. 19, e, kto je za? Proti? držal sa prijatý. Mm, kompromis 1, kto je za, kto je proti, prijatý. A ideme na mm, konečné hlasovanie o správe, mm, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. a správa je schválená, 20 hlasov za, 6 proti a dvaja sa zdržali. Blaželám pani Žitňanská. A teraz ideme na ďalšie hlasovanie o ďalšej správe. A to je oveľa e, kratšie a rýchlejšie to je o absolutóriu pre rozpočet Európskej komisie. Začíname hlasovať. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Teraz ideme na, keďže to bolo zamietnuté, ideme na pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? proti, zdržal sa um, prijatý, pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 6, um, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 7, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 8, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. O mm, konečné hlasovanie o absolutóriu otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to schválené 29 hlasov za a 6 proti. A ideme k absolutóriu e, rozpočtu Európskeho ústavu pre e, rodovú rovnosť za rok 2008. Pozmeňujúci návrh 1 bol stiahnutý a teraz ideme na pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ehm, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Ehm, zamietnutý. 4. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý na rok 10, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. na rok 9. Ústny na návrh. Máte nejakú námietku? Nie? Tak ideme hlasovať o na návrhu 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 7. Kto je za? proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. A elektronicky hlasujeme o záverečné hlasovanie o absolutóriu. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené 28 eh, hlasov za a 6 proti. Ďalší bod, ktorý sa týka ústnej otázky, ktorú sme položili e, z tohto výboru na ďalšiu plenárku. Ďalšiu plenárku v Štrasburgu, čo sa týka mrzačenia ženských genitálií, je tu otázka z EPP, aby, a požiadavka, aby e, tam boli dve hlasovania po častiach v texte, ktoré sa uvádza v tom dokumente. Takže ideme e, hlasovať o týchto dvoch textoch. Prvá otázka, ktorá bola položená, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. A zvyšok textu, kto je za, proti, zdržal sa prijatý a bol e, schválený ten text e, ústnej otázky, ktoré bude predložený komisii e, na mm, plenárke vo februári. A ideme na ale musíme o tom hlasovať. Eh, hlasovali sme o tých dvoch častiach samostatne a zvyšok textu a teraz musíme urobiť konečné hlasovanie celého textu eh, tej otázky, ako vyplynula, takže elektronicky otváram hlasovanie o tej ústnej otázke. Zatváram hlasovanie. A je prijatá táto um, ústna otázka. A teraz ideme k poslednému hlasovaniu dnes. A e, to je o Európskej sieti e, služieb zamestnanosti v rámci e, pozmeňujúcich návrhov pre radovú rovnosť, ale musíme tu hlasovať samostatne v počasiach pozmeňujúci návrh 8, kto je za, proti zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 9 e, s ústnym pozmeňujúcim návrhom e, od pani Žitňanskej. Máte nejakú námietku proti tomu? A idem hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 9, kto je za. E, Vrátanie ústneho pozmeňujúceho návrhu bol zahrnutý ten ústny pozmeňujúci návrh, pretože nebola žiadna námietka proti tomu. Teda. Otázka o postupe je, že e, keď akceptujeme e, ústny pozmeňujúci návrh, potom o ňom hlasujeme a potom hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu? En primer, en primer lugar he dicho que si se aceptaba la enmienda oral o si había alguna objeción. Ja som sa najprv pýtal, či e, sú námietky. Ak e, nie je žiadna námietka, tak ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 9 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý zapracoval pani Žitňanská. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. A rovnako pozmeňujúci návrh 10, ústny pozmeňujúci návrh od pani Žitňanskej. E, máte nejaký, nejakú námietku proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nemáte námietku? Tak ideme hlasovať o tom s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal e, prijatý. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 12, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 13 za, proti, zdržal sa prijatý, 14 za, proti, zdržal sa prijatý. Ak nemáte žiadnu námietku, budem hlasovať e, spoločne zvyšku zvyšku sa návrhu od 1 po 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu a končíme v tomto bode programu ehm, hlasovanie o správach.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 na to, čo máme urobiť, aby sme včas skončili. Bez ďalšieho otáľania odovzdám slovo spravodajcovi, pán, pani, spravodajkyni pani aj, aj, Ajuto. Kolegyne, kolegovia, rodinné podniky sú najrošilnejšou formou podnikania v Európskej únii podľa rozličných zdrojov v hlavných európskych krajinách rodinné podniky tvoria 70 až 80 všetkých podnikov. 61 v Holandsku, 73 v Taliansku, 90 v Fínsku, 91 vo Fínsku a zamestnávajú 40 až 50 všetkých tých, ktorí sú zamestnaní. Mnohé malé a stredné podniky sú takisto firmy, ktoré vedú rodiny, rodiny ale aj niektoré veľké európske firmy sú vlastne rodinnými podnikmi. Mnohé mikropodniky, kde pracuje menej ako 10 zamestnancov, sú tiež rodinnými podnikmi, napriek tomu, že niektoré majú obrovské obraty. Napríklad v Británii sú také, kde majú miliónové obraty a vo Fínsku takéto tvoria 18 všetkých podnikov a vedia pridávať nové pracovné miesta na trh, pretože sú inovatívne. Mm, pozerajúc sa na úlohu žien v týchto rodinných podnikoch, ich úloha musí byť posilnená. Ženy majú zásadnú úlohu, ktorú musia zohrať v rodinných podnikoch, ale e, pretože sú schopné priniesť inovatívne zameranie na manažment, rozvoj rodinného podniku. A čo sa týka vlastníctva, riadenia a správy rodinných podnikov, ženy sú do týchto aktivít zapojené ale celkové v Európskej únii je to nedostatočné. V prvom rade pozrime sa na úlohu žien v rodinných podnikoch. Je to kariérna príležitosť pre ženu, ale zároveň čelia mnohým prekážkam v rodinných podnikoch. Ak sú väčšie kariérne príležitosti, takýchto podnikoch môžu získať ešte viac, môžu napredovať v kariére, môžu lepšie e, zladiť rodinný a pracovný život. Lenže aj tu existujú sklené stropy, aj v takých podnikoch, ktoré vlastne rodiny veľmi e, často tu ide o horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu. Ženy sa nedostatočne uznávajú, a neprejavuje sa ich zástoj v plat, na plate. A je to preto, lebo spoločenské úlohy žien takisto sú reflektované v ich pracovnom zadelení. Veľmi často ženy jednoducho tvoria podporné funkcie, často pracujú zadarmo a muži preberajú na seba viac odpovednosti, ale aj viac moci, viac právomoci. Takže ženy, ktoré aj prispievajú, ich rola sa stále pokladá za marginálnu, nedostanú sa veľmi k rozhodovacím procesom a príliš často sa takáto úloha žien ani jednoducho neocenuje ani formalizáciou funkcie, ani platom. Preto tu vzniká potreba bojovať proti takej situácii, kde ženy sú vlastne neviditeľné. Napriek tomu, že zastávajú dôležité miesta vo firmách, nie sú náležite platené a tieto podporné úlohy sa vždy vnímajú ako niečo druhotné. Niekedy aj meno takejto rodinnej firmy mm, odráža rodinu len v tom zmysle, že ženy sú tam zastúpené len formálne, sú síce v predsedníctvách a v radách, kontrolných radách, ale iba ako mena. Lenže profesný život žien a ich zdravie sú ovplyvnené aj takýmto násilím. Pamätajme na to, že je e, aj psychologické násilie, nie len fyzické násilie a segregácia a marginalizácia žien je druhom násilia, ktorému treba zabraňovať a proti ktorému treba bojovať. Ďalšou témou, proti e, ktorej by som sa vyslovila v tomto svojom stanovisku, je následníctvo dcer. Následníctvo veľmi často prebieha po mužskej línii a céry sú často vylúčené z preberania rodinného podniku. V tomto má vždy prednosť syn a ženy sú vylúčené z kontinuálneho pokračovania v jadre podnikania, ale zostávajú vo svojej podpornej úlohe, napriek tomu, že sú podnikateľky, vždy stoja až e, na druhom mieste za mužmi. Často sú tu makrospoločenské faktory, ktoré ovplyvňujú rodinné a sociálne faktory. Sú tu pretrvávajúce zaužívané vzorce správania sa diskriminácie voči céram, ktoré sú dôsledkom následníctvo preberanie firiem cérami sa deje len vtedy, ak neexistuje mužský dedič, alebo ak je nejaká kríza v spoločnosti, vo firme, v podniku. Prenos vlastníctva nesie v sebe osobný aspekt. Okrem toho, že je tam hospodársky prvok, je tam aj sociálny a kultúrny prvok a chcem zdôrazniť prepojenie medzi rodinou, medzi rodinnými firmami, súkromie a verejný život v rodinej firme takisto marginalizuje ženy, a to potom má spätne vplyv na samotnú rodinu a jej rovnováhu, jej vyváženosť. Ak žena nemá svoje e, miesto náležité, ktoré zodpovedá jej práci vo firme, tak to ovplyvňuje aj jej rolu matky v rodine, ktorá firmu vedie a schopnosť tejto ženy ovplyvňovať e, rolovo deti. Ak je žena podnikateľkou, mala by mať nárok na isté podporné služby, Takto môžeme podporiť ženy, ktoré chcú mať deti, ale nechcú sa vzdať ani svojej podnikateľskej kariéry. A ja dúfam, že podporíte toto moje stanovisko. Veľmi rada si vypočujem vaše návrhy a komentáre. Áno, a ja by som rada poďakovala spravodajkyni. Kto sa... Teraz má slovo pani Angelika Liebler. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela poďakovať eh, poďa- pani spravodajkyni za návrh eh, stanoviska. Myslím si, že naozaj eh, rodinné podniky by sa mali veľmi dôkladne prediskutovať túto v našom výbore, pretože my my naozaj si myslíme, že práve e, tá stredná vrstva, e, v tej strednej vrstve, ktorá tvorí väčšinu ekonomicky činného obyvateľstva, dominujú rodinné podniky. Mám dve otázky e, na spravodajkyňu. Jedna vec je, vy ste sa vlastne takisto už aj vyjadrili, aj ste na to poukázali v úvodných ustanoveniach, že ženy už väčšinou hrajú tú vedľajšiu úlohu a sú Ehm, ako keby majú vedľajšiu úlohu. Tu musím povedať, že tu v Nemecku, v mojej krajine, sa veľmi zmenili rodinné podniky a naozaj ženy sú dosť často aj zodpovedné alebo majiteľkami firiem, podnikov, ehm, takže nie, nie je to celkom možno, že tak ako inde, ale v, ja mám otázku, kde tiež hovoríte, že aj synovia ako keby mali prednosť e, pred cérami a tu tiež e, si myslím, že v, aj e, v našej, aj v mojej krajine sú tisícky podnikov, ktoré vlastne skrachujú, či sa zavrú práve preto nie, že je otázka, že či chlapec, či syn alebo dcera, ale vôbec nemajú následníkov takéto rodinné podniky. Kto to má ďalej prevziať? Takže sú e, často takisto chýba aj vzdelanie, pretože nie sú, nemajú nejaké učňovské alebo to odborné vzdelanie, ale každý chce študovať, ísť akademické vzdelanie mať a nemá kto vlastne prevzať rodinný podnik. E, vy ste, takže vy ste to takisto vlastne spomenuli v tom v modnom ustanovení. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo pani Ferakut. Sí, gracias. Eh, bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena. Ďakujem. Chcem najprv zablažovať našej spravodajkyni. Eh, ja som tieňová spravodajkynia v mene EPP mm, pre túto správu a naozaj je to zaujímavá eh, správa, pretože historicky eh, počas dlhej doby príspevok žien v rodinných podnikoch bol neviditeľný a Eh, zohrávajú kľúčovú lohu a eh, v, to v podnikoch eh, a v prenose hodnot. Tá úloha žien je kľúčová a preto táto správa je dôležitá a hlavne čo sa týka budúcnosti samotného podniku a Ehm, rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom a tiež e, výziev, e, e, ktoré, ktorým treba čeliť. Každý štát má rôzne predpisy a čo sa týka nástupníctva žien v rodinných podmienkoch podnikoch má rôzne posudzovanie, ale v mnohých štátoch toto nástupníctvo nie je e, zabezpečené a preto treba chrániť e, práv žen na násobnictvo a e, na rodovú rovnosť s mužmi a to na, témy platovej diskriminácia tiež treba uznať polohu, pozíciu matky podnikateľky a jej právo na materstvo. V Španielsku je veľká tradícia v rodných podnikoch, na čele ktorých stojí žena a hovorím aj o španielských e, veľkých e, podnikoch, ktoré sú kotované na burze. To je všetko, čo som chcel povedať a pokúsime sa prispieť e, do príslušnej lehoty pozmeňujúcimi návrhmi, aby sme to ešte prehlbili. Ale všeobecne blahoželám spravodajkni. Tlmočenie už bude k dispozícii len 5 minút, poprosím preto len pre krátke vstupy. Marta Rabela veľmi stručne. Vypočul som si pani Ajuto a spomenul som si na niečo, čo sme riešili aj v Liež prednedávno 200 ľudí bolo na talianskom konzuláte, boli tam aj podnikatelia, predstavili mi ich a potom sme sa šli predstaviť ďalším ľuďom a jeden z týchto ďalších ľudí z konzulátu sa ma spýtal, nepoznáte ho? A on povedal, tento človek je 60-ročný, odhráva sa tu veľká dráma, má firmu, kde pracuje 100 ľudí. Jo, a solo tre femmine. <laughs> A má problém, pretože má tri céry a žiadneho syna, ktorému by, mu, mu by odkázal svoju firmu. Takáto situácia je realitou. Nie je to anekdota, nie je to vtipná anekdota a to je presne to, o čom je stanovisko pani Ajuto. Odráža to skutočnú situáciu, horizontálnu a vertikálnu segregáciu žien, neviditeľnosť žien. Jasné, že nemôžeme zmeniť veci výrazne a ako zdôrazňuje pani Ajuto, ženy sú prítomné v rodinných podnikoch často len v druhotných rolách, vedľajších úlohách. Ja by som si teda dovolil možno predložiť niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré by zdôraznili dôležitosť úlohy žien v rodinných podnikoch a úlohy žien podnikateľiek vo všeobecnosti. Myslím si, že by sme sa mali zamerať na umožnenie ženám prístupu, prístup e, do týchto sfér, takisto, aby mohli rásť ďalej aj za sklený strop, aby mohli rozvíjať svoju kariéru aj vo veľkých firmách. Ľudia hovoria, že ženy potrebujú rozbiehať maličké firmy, mikrofirmy, dostanú mikrokredit, ale nemali by sme ženy posúvať iba do tejto úlohy. Ženy predsa majú svoje miesto aj inde vo veľkých firmách. Ďakujem a určite predložím niektoré pozmeňujúce návrhy. Ďakujeme. Ďakujem pekne, hovorí pani Morvaj. Keď ho, počujeme takýto výraz, rodinný podnik, najmä keď hovoríme o úlohe žien. Tak to je len dobrá vec. Zdá sa nám, že tam musia byť len dobré veci v rodinných podnikoch pre ženy, ale teraz nás spravodajkyňa upozornila, že aj v rodinných podnikoch sú pre ženy problémy. Ako e, si predstaviť život v domácnosti? Často tam je žena, ktorá vykonáva mnohé úlohy, ale predpokladá sa, že to robí z lásky, alebo je to istý prejav prirodzeného javu a nikdy prácu, ktorá vykonáva, e, sa nepokladá táto práca za skutočnú prácu, s ktorou súvisí zdravotné poistenie, dôchodok a podobne. Mali by sme zamerať našu pozornosť presne na tieto druhy prác a poprosiť spravodajkyňu, do akej miery výskumom bolo e, toto spracované, či sa to študovalo, pretože skutočne žena môže robiť normálnu prácu, ktorá by inak bola platená, ale jej platená nie je. A to má to potom žena trpí, takisto vzťahovo, to nie, nie je dobré. Veľmi často som sa s tým stretla a predtrečníci to tiež spomenuli, že niekto, žena, uznajú ju ako vedúcu predstaviteľku, ako riaditeľku firmy formálne, ale v skutočnosti vedie firmu muž. Ale to sa zmení vo chvíli, keď firma je vystavená nejakej žalobe alebo nejakým právnym problémom, tak zrazu žena, pretože jej meno je na čele firmy, tá musí čeliť súdu a prokuratúre. Ďakujem. Teraz poprosím komisiu ale kratučko. Pani Dente, ďakujem. Ja by som chcela spomenúť, že komisia víta stanovisko výboru Chcela by som povedať, že v roku 2015 sa snažíme e, prísť lepšími štatistikami o rodinných firmách a preto budeme spolufinancovať spolu so štatistickými úradmi v členských štátoch identifikáciu lepších profilov rodinných podnikov, veľkosť, počet malých podnikov a podobne. A v rámci tohto budú zhromažďované údaje, aby sme lepšie pochopili úlohu žien v rodinných podnikoch v Európe. Ďakujem za slovo. Ďakujem ešte tieňová spravo. Dajkyňa pani Angelika, nech sa páči. krátučko, len chcem zabrahoželať pani Ainto. My takisto veľmi e, podporujeme ženy podnikateľky vo všeobecnosti alebo v rodinných podnikoch. Je to naozaj dôležitá téma a je to možno aj cesta ako von z európskej krízy, z hospodárskej krízy v Európe. Komisia už povedala niečo, čo som ja chcela navrhnúť, aby sme naozaj skvalitnili štatistické údaje, aby sme vedeli, ako vlastne vyzerá realita. Takže v tomto stanovisku, keď sa hovorí, že sa dáva prednosť e, synom alebo dcerám, už pani Nibler naznačila, že možno nevieme, ako to v skutočnosti je. Štatistika by nám to mohla povedať. Poprosila by som aj, aby sme si vymieniali najlepšie praktiky, najlepšiu prax medzi členskými štátmi, to, čo funguje, aby sme sa o tom oboznámili aj v inom štáte. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, chcete na záver niečo povedať? Ďakujem iba krátko. Chcela by som poďakovať kolegom za prejavenú, prejavenú podporu. A čo sa týka nedostatku údajov, Stačí sa pozrieť na literatúru. Je naozaj nedostatok údajov. Nepodarilo sa mi všetko pokryť číslami. Dokonca som použila niektoré údaje zo súkromných štúdií, z prieskumov, ktoré robili italianské univerzity. Ako ste povedali, u vás to možno nie je až taký nástojčivý problém, ale podobne ako spomenul pán Tarabela v Taliansku, mno a v mnohých stredozemných krajinách je to naozaj kultúrna otázka, kultúrna záležitosť, s ktorou treba bojovať. Ja som rada, že komisia predložila takýto návrh, kedy mieni podporiť kompiláciu údajov o tejto téme a myslím si, že to skutočne podčiarkuje potrebu ešte už je spolupracovať. Ďakujem pekne. Lehota pre predkladanie pozmeňujúci návrhov 27. januára 6 hodín večer. To je všetko. Ďakujem pekným za, pekne všetkým za účasť. Uvidíme sa popoludní.